Okay, colleagues. Vážení kolegovia, začneme. Bodom číslo 1 je schválenie programu. Ak nie sú žiadne námietky, môžeme program považovať za schválený. Vážení kolegovia, toto pondelkové večerné stretnutie nášho výboru je zamerané na to, aby sme sa trošku posunuli ďalej v téme migrácie a ako bod 2 v rámci oznámenia predsedajúceho si povieme, aký je dnešný jazykový profil. Prosím, zoberte na vedomie, že dnes nemáme tlmočenie v dánčine, lotištine, chorváčtine a gaelčine teda írskej kalčtine. A ešte tu jedno ďalšie doplňujúce oznámenie, síce, že pán Kirkos ma oslovil ešte pred stretnutím, aby naznačil, že sú tu ešte ďalšie problémy v Grécku súvisiace so systémom migrácie. E, sú to problémy, ktoré súvisia s ďalšími ekonomickými, ekonomickými témami, najmä spôsobujú s tým, aké dopady majú ekonomické, aké dopady má ekonomické napätie na starostlivosť o migrantov a tieto informácie poskytol v e-maili. Túto tému budem riešiť zajtra na stretnutí koordinátorov a myslím si, že zástupcovia generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti sa k tomuto tiež vyjadria, pretože to je téma, ktorá bude zachytená aj v programe dnešného rokovania. Kolegovia sú nejakí nepokojní dnes, neviem, či ste si vypočuli tento oznám, ale je to naozaj dôležité. Takže som rád, že túto tému predniesol a zaznie aj počas dnešného stretnutia a zároveň sa aj budeme venovať aj na stretnutie koordinátorov. Dovolte mi teda začať Poďme k hlavnému bodu dnešného programu, ktorým je bod 3 a síce Európsky program pre boj s migráciou. Ako už aj naznačuje, program čaká nás prezentácia generálneho riaditeľstva, ktoré reaguje na rozhodnutia rady ohľadom vytýčenia opatrení v medzárodných vodách s účelom ochrany Talianska a Grécka a je to vlastne reakcia na návrh správy. Máme tu predstavenie dokumentu, pardon, v rámci bodu 3 je to prezna, pre, predstavenie týchto opatrení zo strany Matiasa Ruete. E, takže nech sa páči, máte slovo, aby ste predstavili vaše opatrenia. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Je pre mňa naozaj veľká česť, že vám môžem veľmi stručne predstaviť implementačný balíček, ktorý komisia pripravila 27. mája tohoto roka. Komisár Avramopoulos vám predstavil celý európsky program pre migráciu. Ako určite viete, máme tu zhruba 50, 50 až viac konkrétnych opatrení, ktoré sú predkladané v rámci tohoto balíka. a Prvý implementačný balíček bol predstavený len pred niekoľkými dňami, predtým ako bol predstavený program pre migráciu a skladá sa zo šiestich bodov a o jednom bode budeme diskutovať trochu neskôr na pôde vášho výboru. Dovolte mi povedať aspoň pár slov na začiatok o téme, ktoré sa možno najviac, ktorá najviac rezonovala vo verejnej diskusii a to je schéma núdzovej relokácie, teda presídlenia podľa e, zmluvy. Skôr ako ale spravím e, toto predstavenie, dovolte mi zdôrazniť, že verejná diskusia o migračnej politike sa veľmi zameriavala na konkrétne čísla a kvóty, pričom v realite celá táto téma je oveľa komplexnejšia, vyžaduje si aj komplexný prístup je dôležité, aby sme tu mali integrovaný prístup, ktorý bude postavený na štvorpilierovej štruktúre, ako veľmi dobre viete. Bude to zamerané na jednak právnu migráciu a do istej miery to bude zamerané a do istej miery mnohé tieto veci boli e, vlastne posunuté politickou diskusiou, ktorá prebiehala počas posledných týždňov. Máme tu veľmi silný dôraz v rámci tej diskusie najmä na presídlovanie a relokáciu. To, čo sme navrhovali v rámci tohoto rozhodnutia, ktoré navrhujeme na základe článku 73, je preukázanie solidarity s Talianskom a Gréckom prostredníctvom núdzovej relokačnej schémy 40 tisícov ľudí, ktorí majú jednoznačnú potrebu, alebo teda majú jednoznačný, príde jednoznačný dôvod pre medzinárodnú ochranu dovolil by som si, Claude, reagovať na to, čo si hovoril um, o poznámke pána Kirchhoffa. Uh, tá téma, ktoré čelíme momentálne v Grécku, alebo na ktorú narážame v Grécku, je tá, že tu máme obrovský príliv autentických uchádzačov o azyl, ktorí prichádzajú uh, z Turecka cez more na grécké ostrovy, narážame na veľké ťažkosti a je veľmi ťažké vysporiadať sa s touto situáciou na rôznych ostrovoch. Mali sme až 50 tisíc jednotlivcov, ktorí prišli počas posledných niekoľkých mesiacov na ostrovy a budeme o tom určite ešte diskutovať, ale musíme rozlišovať medzi cestou tzv. východného stredomoria a cestou tzv. centrálneho stredomoria, na ktorú sme sa zameriavali v minulosti pomerne výrazne. Návrh teda počíta s tým, že by tu bolo 40 tisíc miest pre ochranu a, pre starostlivosť o osoby, ktoré majú jednoznačnú potrebu takejto ochrany. 16 tisíc by pochádzalo z Grécka a 24 tisíc z Talianska. A chceme zabezpečiť európsku solidaritu a zároveň na druhej strane chceme aj počerknúť zodpovednosť jednotlivých členských štátov, ktoré sú dotknuté takýmto spôsobom, najmä čo sa týka ich jednoznačného záväzku, aby zlepšili svoje systémy posudzovania žiadosti o azyl. S vašou pomocou pevne veríme, že dokážeme zmobilizovať 240 miliónov eur v rámci to podpornej schémy, 6 tisíc na každú relokovanú osobu, a zároveň budeme vytvárať eh, ďalší dodatočný podporný systém, eh, ktorý budú zabezpečovať relevantné agentúry v tomto smere. Diskusia bola veľmi bolestivá, ale zároveň rád by som počiarkol, že aj Európska rada vytýčila konkrétne číslo 40 tisíc. Nesúhlasia s nesúhlasia s e, nesúhlasíme s komisiou, e, alebo tá teda rada nesúhlasí s komisiou hľadom toho konkrétneho mechanizmu, ale je tu jednoznačná e, jednoznačné číslo, ktoré vytýčila rada a my ako komisia očakávame, že toto číslo sa aj reálne naplní a dnes ráno som veľmi jednoznačne počiarkol v rámci diskusí s členskými štátmi, že všetkým distribučný systémy a ten distribučný kľúč zároveň, že tie sme už predložili, sú na stole a e, čakáme, či členské štáty dokážu e, prísť aj s konkrétnymi číslami a som si istý, pán predseda, že o tomto budete diskutovať aj s ministrami na neformálnej rade ministrov už za niekoľko dní. A ako takú poznámku, a sme prislúbili aj to, že vytvoríme taký stabilnejší núdzový mechanizmus, ktorý bude pripravený do konca roka, ktorý bude predmetom spolurozhodovania a v rámci tohoto budeme diskutovať o všetkých odlišných prvkoch. Ak by som možno iba stručne mohol e, rozobrať toto číslo 40 tisíc a čo robíme v rámci prípravy na toto číslo, keď sa pozriete na túto schému, keď sa pozriete na tento návrh, tak je to v podstate akýsi bezpečnostný ventil, ktorý vytvárame. Trvalý núdzový systém bude akýsi ventil, ktorý by sme dokázali využiť iným spôsobom a v rámci iných podmienok, ale naďalej to bude len núdzový ventil. A ďalšia vec, ktorú budeme robiť a na to budeme pripravovať počas najbližších mesiacov v rámci diskusie o Európskej migračnej agende bude to, že budeme prehodnocovať celý dublinský systém, aby sme si overili a zistili, či systém ako taký funguje. Ale momentálne to funguje naplno, s veľmi malými výnimkami, ale funguje to vlastne momentálne naplno v rámci tzv. dublinského systému. Druhý prvok, ktorý sme navrhli, je európska schéma presídlovania, kde bude 20 tisíc miest na presídlenie počas najbližších dvoch rokov. Pevne veríme, že budeme mať aj konkrétne záväzky od členských štátov, ktoré budeme môcť takýmto spôsobom implementovať a budeme to implementovať v rámci UNHCR. Mali by sme mobilizovať až 10 tisíc eur na každú presídlenú osobu. A v rámci tejto schémy teda je pripravený takýto rozpočet a ak by som mohol opísať ten systém v takom veľmi hrubom náčrte, tak táto schéma presídlenia je vlastne tá druhá strana mince nášho akčného plánu boja proti pašeráctvu a nelegálnemu prevádzaniu osôb. Ak prerušíme tieto prevádzarské cesty, zároveň musíme zabezpečiť aj to, že vytvoríme aj iné spôsoby, alebo nájdeme iné spôsoby, ako títo ľudia budú môcť prísť do Európskej únie. 20 tisíc je číslo, ktoré UNHCR navrhlo na ročnej báze. E, bolo nám to odporúčané, aby sme to robili na dvoročnej báze. Ale zároveň je dôležité, aby sme takúto ambíciu vytvorili až do roku 2020 a zároveň aby tu bolo zabezpečených 20 tisíc miest v rámci tejto relokačnej, tejto schémy presídlenia. Spomenul som už akčný plán boja proti pašeráctvu a máme tam celý rad konkrétnych krokov, ktoré sú zahrnuté v rámci štyroch hlavných nadpisov, silnejšia súdna policajná odozva, po druhé je to zlepšenie zberu a zdieľania informácií, tu e, samozrejme otvoríme otázku veľmi úzkej spolupráce s misiou CSDP, ktorá bude ďalej zbierať a šíriť informácie pre nás posilnená e, prevencia proti pašeráctvu a podpora pre e, mimoriadne ohrozené skupiny migrantov a potom je to ďalej spolupráca a podpora tretich krajín. Dovolte mi dať niekoľko príkladov. V prvom rade sa budeme pozerať na existujúci alebo súčasný právny rámec Európskej únie a budeme sa snažiť vlastne nájsť spôsoby, e, kde kde je možné uľahčiť alebo spresniť a zlepšiť e, súčasný legálny systém e, poskytovania azylu a zároveň zvýšiť tresty pre zneužívanie migrantov a pre pašeráctvo. E, po druhé sa budeme veľmi silne zameriavať na finančné vyšetrovanie, identifikáciu a zhábanie majetku pochádzajúceho zo zisku vytvoreného nelegálnym prevádzaním ľudí. Tam je aj dôležitá spoločná operácia s Europolom. A po tretie, budeme rozvíjať komunikačné nástroje, aby sme dokázali lokalizovať a identifikovať pašerákov aj vďaka lepším a presnejším e, spravodajským službám a zároveň budeme robiť aj kampane na zlepšenie a zvýšenie povedomia. To samozrejme zahrňa aj kampane mimo európskeho územia. Štvrtý prvok v rámci tohoto prvého implementačného balíčka a tu vám môžem povedať, že už pripravujeme tie ďalšie implementačné balíky, ktoré sa chystajú, tak ten ďalší e, súvisí s e, usmerneniami alebo odporúčaniami komisie ohľadom zberu otlačkov prstov a tam sa snažíme vytvoriť spoločnú európsku prax v prípade daktiliek. E, je dôležité počerknúť, že sme mali veľmi užitočné stretnutie s členskými štátmi 16. júna a tam sme sa zhodli na tom, že takýto dokument adekvátne odzrkadluje prax, e, ktorú môžeme označiť ako za najlepšiu aktuálnu prax e, v rámci e, nariadenia Eurodaku. Piatý prvok, revidovaný operačný plán v rámci spoločnej operácie Triton. O tejto téme sme diskutovali vlastne odkedy som ja prišiel na úroveň, teda odkedy som sa ja stal generálnym riaditeľom a prišiel som na váš výbor, e, takže tam sme o tom diskutovali aj spoločne, snažili sme sa posilniť operačné kapacity a zamerať to najmä na záchranu životov. Bohužiaľ, ten vývoj e, nepočítal s takými mimoriadne náročnými a znepokojivými situáciami v apríli. Vyžadovali to aj vlastne získanie väčšej politickej angažovanosti hlav štátov na najvyššej úrovni, aby sme mobilizovali operáciu Triton. E, rozšírili sme geografickú oblasť, ktorú pokrýva e, oblasť Triton až na juh, až po e, vlastne región a po, po vlastne severnú hranicu regiónu vyhľadávania a identifikácie obetí a zároveň dovolte mi počerknúť, že je to opäť aj otázka E, prostriedkov, ktoré budú poskytnuté, ale dovolte mi iba jedno také zásadné číslo s vami zdieľať, ktoré, ktoré som si našiel vo svojom e, briefingu a síce, že od 1. mája do 30. júna sme mali zhruba 300 konkrétnych udalostí, z čoho 262 boli prípady nájdenia a záchrany a za, teda identifikovali sme zhruba 44 osôb, 44 tisíc osôb a zachránili sme životy 33 tisíc mužov, žien a detí. Boli len dve potvrdené prípady úmrtia v tomto období, takže je to naozaj pomerne zásadná zmena na ktorú môžete byť hrdí aj tu vo výbore, pretože za toto ste vždy bojovali, za tento systém, ktorý bol zavedený. Spomenul som už aj misiu CSDP, UNAFOR, ktorá bola spustená 22. júna. No a v neposlednom rade rád by som počiarkol a zdôraznil e, tú úplnosť nášho prístupu. A síce snažili sme sa do tohoto zavrhnúť aj koncept e, legálnej migrácie, No a práve preto sme spustili konzultáciu ohľadom modrej karty, revíziu systému modrej karty. Verejná konzultácia bola spustená pred niekoľkými týždňami a bude nadvezovať na celkový proces revízie eh, systému modrej karty. No a verejná konzultácia je otvorená 12 týždňov až do konca augusta, 21. augusta končí tento proces konzultácie a poprosím vás, aby ste propagovali túto konzultáciu a zároveň zabezpečili, že budeme mať tak veľa odoziev, ako je len možné. Pán predseda, ako obvykle, trvalo mi to opäť príliš dlho. Ďakujem pekne, pán eh, generálny riaditeľ Mates. A pán, teda, bolo spomenuté, že bolo zrušené vlastne to rozhodnutie plánu na tento týždeň a pevne veríme, že budú napredovať v rámci procesu relokácie. Takže dovolte mi teraz štruktúrovať debatu. z kakelerie je eh, spravodajca pre túto tému, takže ešte skôr ako eh, budeme si, alebo si vypočujeme reakcie z Flóra. Chcem sa najprv spýtať, eh, pevne veríme, že luxemburské predsedníctvo bude pripravať konkrétne kroky. Ja tam budem, Skakeler tiež. A Čiže ak by nám luxemburské predsedníctvo mohlo stručne povedať, čo, na čo sa môžeme tešiť tento týždeň a potom Skykalad poprosím, aby sme si mohli vypočuť stručnú prezentáciu zo strany spravodajcu a potom pani, pani Kianke a ďalší, čo majú tie sprievodné správy, ak by mohli stručne e, vystúpiť a potom budeme mať otázky a odpovede. Poprosím všetkých, aby boli veľmi struční, lebo máme veľmi dlhý zoznam rečníkov, ktorí už sú prihlásení. No a potom chcem len kolegom pripomenúť, že tu máme dvoch externých rečníkov, ktorí budú veľmi zaujímaví. Prichádzajú zo strany e, asociácie majiteľov lodí a rád by som im dal dostatok času, takže dovolte mi teraz najprv dať slovo luxemburskému predsedníctvu. Vy ste tam za tou kamerou, mám taký pocit, takže nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby aj predsedníctvo povedalo zo pár slov k programu oblasti migrácie a aj pokiaľ ide o celú oblasť presídlenia. Komisia um, pripravila túto agendu, je to naozaj na solidnej báze. Predsedníctvo hovorilo o týchto témach a um, mm, spolo k záveru, že je potrebné sa hodkovo venovať problematike migrácie a mm, nové vývojové trendy ešte urychlili alebo zdôraznili potrebu urychlenia tohto úsilia. Pustíme sa toho s členskými štátmi s cieľom pripraviť globálnu politiku, takú, aby e, sme e, vzdielali, pokiaľ ide o pomoc, e, či už finančnú, alebo pokiaľ o agentúru, aby sme vzdielali tú záťaž. Čiže snažíme sa riešiť to formou balíkov, zodpovednosť, solidarita, legálne prístupové cesty a medzinárodná spolupráca, to sú tie jednotlivé oblasti. Máme tu minimálne tri veľké politické diskusie, ktoré by sa mali na rade odohrať. Tento týždeň na neformálnej úrovni diskusia o akčnom pláne, pokiaľ ide o presúvanie migrantov, pokrytevské relokácie a presídlenia. Potom otázka e, vízovej politiky, navrácania a potom v decembri budúcnosť našich vonkajších hraníc. Potom follow-up eh, jednotlivých eh, aktivít, eh, pokiaľ ide o Eurodac, pokiaľ ide o viacočelové centrum v Nigerii, pokiaľ ide o otázky readmisie a navrátem, to všetko si bude vyžadovať follow-up. Predsedníctvo navrhuje, aby sa rýchlo pripravil zoznam bezpečných krajín pôvodu. Pokiaľ ide o tú medzinárodnú oblasť, máme tu špecifickú skupinu, ktorú sme spustili, aby pripravili pripravila politické, politickú agendu a, ďalšie kroky s našimi africkými partnermi. potom sa budeme venovať špecificky balkánskym trasám. chceme teda aj v tomto dosiahnuť určitý pokrok. Už sa diskusie spustili. Ďalej predsedníctvo chce spolupracovať s členskými e, krajinami e, v oblastiach e, ako napríklad malety bez sprievodu, študenti veci a tak ďalej. To sú veci, ktoré chceme tiež riešiť. Potom otázka relokácie a presidlovania. Všetci viete, ako znejú závery Európskej rady. Myslím, že do detailov tu vstupovať nemusím, pokiaľ ide o ich obsah. Pokiaľ ide o rozhodnutie rady, pokiaľ ide o predbežné opatrenia v oblasti relokácie, tak prvá pracovná skupina už zasadla. Minulý týždeň Koreper sa pustil na schôdke do tejto práce dnes e, ráno a v najbližších týždňoch budeme na tom ďalej pracovať. Eh, hovorí sa momentálne o nasledujúcich témach vyhodnotenie, pravidelné vyhodnocovanie skupín príjemcov, eh, sekundárne pohyby, operatívny, eh, operatívna pomoc pre Grécko a Taliansko a potom otázky týkajúce sa integrácie príslušných osôb. Ďalej otázka konkrétnych čísel a záväzkov. Čísla Európskej rady sú jasné. Luxemburské predsedníctvo spustilo konzultačný proces, konzultácie prebiehajú a naozaj rozhodne chceme do konca júla dospieť k riešeniu. Dôležitá bude neformálna rada tento týždeň a na to súčasne aj pán predseda Morales. Ďakujem. thank you very much. Um, to Ďakujem pekne. A teraz Skakeler, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj komisii a predsedníctvu za to, že ste prišli a vystúpili s prezentáciami. Áno, Európska rada, tam prebehla nás zaujímavá diskusia a vidíme všetci aj jej výsledok. Ja za seba chcem povedať, že to bolo sklamaním, že pokiaľ ide o takéto symbolické opatrenie, všetci e, sme e, chceli, aby sa Európska únia dohodla na mechanizme solidarity a to, čo sa udialo medzi tými štátmi, bolo naozaj e, sklamaním. Nepodarilo sa to. Solidarita na dobrovoľnej báze Mm, ale ako bude taká dobrovoľná solidarita fungovať, to si nie som celkom istá. Takže myslím, že táto správa nám ako parlamentu a nám výboru LIBE umožní vyslať veľmi jasný signál členským štátom. Bohužiaľ ide iba o konzultačný proces, keďže je to núdzový mechanizmus, ale k tomu sa ešte dostanem. V každom prípade si myslím, že musíme vyslať silný signál, vyzvať k záväznému mechanizmu. Napriek všetkému už sme to urobili v uzneseniach Európskeho parlamentu naposledy 28. apríla, kde sme eh, chceli, aby tu bola záväzná kvota rozdelenie žiadateľov o azyl medzi členské štáty. Všetky členské štáty, to je vec, ktorú musíme neustále opakovať, aby sme ako parlament naozaj vyslali jasný signál o tom, že chceme záväzný mechanizmus, záväzný mechanizm, aby sa solidarita naozaj bola funkčná. Komisia e, spomínala 40 tisíc ako cieľovú hodnotu. Členské štáty sa zaviazali a prijať 40 žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka. Komisia v tomto čísle zohľadnila iba počty z roku 2014, ale keď sa pozrieme na situáciu v teréne, na tie počty, ktoré sa k nám dostali v prvých mesiacoch tohto roka, tak e, naozaj ten trend je rastúci. V prvých mesiacoch tohto roka prišlo viac osôb než v roku 2014, takže myslím si, že ďalší odkaz, ktorý musíme vyslať, je ten, že 40 tisíc nestačí. To je pôvodné číslo komisie, ale musíme to rozšíriť ešte o prvé mesiace roku 2015 e, Čiže 50 tisíc žiadateľov to by skôr malo byť to číslo na presun z Talianska a z Grécka. V Grécku napríklad došlo k 16 zvýšeniu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čiže v Grécku je to teraz číslo možno vyššie ako v Taliansku. Čiže naozaj je potrebné jasne ukázať solidaritu. Bez hľadu na tú symbolickosť musíme povedať, že solidarita musí byť naozaj prítomná, musí byť záväzná a že tie ciele musia byť stanovené vysoko. Ale aj kvalita mechanizmu je dôležitá, nielen kvantitatívne otázky, teda koľko miest sa poskytne. A už tu máme jeden príklad, e, kde došlo k relokácii RIMA, tento pilotný projekt pred e, nejakým časom na Malte a myslím, že z toho naozaj môžeme ponaučiť. Išlo o skúsenosť nie veľmi pozitívnu pre Maltu a toto súviselo aj s tým, že tých migrantov vnímali iba ako čísla, ktoré sa môžu presívať bez nejakých ďalších konzultácií, informácií e, pre tretie krajiny, pre ďalšie krajiny. Potom došlo k sekundárnym pohybom. A súhlasím s tým, že sa musíme vyhnúť takýmto sekundárnym pohybom. Toto by mal byť jeden z našich cieľov, ale ako to spraviť? Musíme ubezpečiť, že v prípade nejakej preferencie žiadateľa, napríklad v súvislosti s e, rodinným prepojením, s jazykom, alebo s tým, kde ten e, e, človek má buď to nejakú komunitu, alebo tam študoval, alebo má nejaký vzťah. Takže tieto preferencie sa zohľadnia. Samozrejme, že to nemôže zafungovať za každým, že skrátka nemôžeme takéto preferencie brať do úvahy za každým, ale keď je to možné, tak by sme sa vždy mali uberať touto cestou zohľadnenia preferencie tak, aby sa ľudia mohli lepšie v tých hostiteľských krajinách integrovať a aby sme sa vyhli tým sekundárnym pohybom a tiež preferencia členského štátu, pretože ak dôjde k prepojeniu týchto preferencií, tak e, naozaj tie podmienky na integráciu e, budú stanovené optimálne, e, lepšie ako v prípade, kedy žiadateľ nebude vedieť, kde skončí, bez perspektívy, bez možnosti integrovať sa a tak ďalej. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorú sa môžeme ponaučiť z malského príkladu tak eh, aby celý tento program mohol byť úspešný. No, musí byť úspešný, aby sme tu mali ďalšie mechanizmy solidarity medzi členskými štátmi, čiže aj kvalita je dôležitá. Dobre, už som spomínala tú núdzovosť tohto opatrenia, že toto je vec pre nás um, taká veľmi um, citlivá pretože v prípade núzových opatrení je parlament iba konzultovaný. Samozrejme, že náš názor by sa mal zohľadniť, ale nie sme spolu zákonodarcami. A preto musíme povedať, že túto konzultáciu akceptujeme, pretože to je núdzový mechanizmus a iba v prípade naozaj núdzových situácií. A komisia prislúbila, že predloží e, nejaký permanentný relokačný program do konca roka. Už sa naň teším. Samozrejme, že parlament e, bude mať tam už normálnu úlohu, úlohu spolu, zákonodarcu. Boli by sme radi, keby e, komisia s tým dokumentom prišla na čas. Ak to neurobi, tak e, možno my pripravíme vlastnú správu z vlastnej iniciatívy legislatívnu, pretože v takomto prípade parlament nie je iba poradným orgánom, sme spolu zákonodarcami. A tejto úlohe musíme dostať. Takže toto v stručnosti správa. Ja mi spravodajcovia videli celú správu s všetkými detailmi a teším sa teraz na vaše pripomienky, na vaše návrhy. Lehota bohužiaľ je krátka, mrzí ma to, ale rada tlačí ma tiež veľmi um, úzky program, takže uh, poprosím vás túto lehotu dodržať. A ešte chcem poďakovať asistentovi, sme poďakovať poradcovi zelených a sekretariátu. Všetci boli veľmi nápomocní a myslím, že toto je snáď rekordne rýchla správa, najrychlejšia. Takže ďakujem všetkým za vašu spoluprácu. Bez nej by sa to nebolo podarilo. Ďakujem. Je to ako Oscarový prejav. A ak dovolíte, ja by som k tomu ešte doplnil, že e, ďakujem všetkým, že prišli dnes e, popoludní pondelok v Štrásburgu, lebo keby sme nemali túto dnešnú osobitnú schôdzku, tak by sme ten nabitý harmonogram neboli zvládli, ako ste to opísali. Takže ďakujem kolegyne, kolegovia, že ste prišli, inak by sa nám nebolo podarilo tú lehotu držať. Takže kolegyne, kolegovia, spravodajkyne sme si vypočuli, vystúpila predsedníctvo a komisia. A teraz jednotliví poslanci. Išli by sme teraz eh, k spravodajcom Roberta Macula tu nemôže byť, ale General Leonard vystúpi v jej mene. Kolegyne, kolega, poprosím vás dve minúty maximálne, lebo máme veľmi dlhý zoznam, to je samozrejme dobrá vec, ale keby sa každému podľa za tých dvoch, dodržať tie dve minúty. Áno, toto bola prezentácia správy, takže tam sme nechali trošku viac času. Takže Jerome, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, Roberta ešte stále je na ceste do Štrásburgu. Pevne veríme, že v nejakej chvíli dorazí a možno aj čo to doplní, keďže to iste vyjadri lepšie, ako by sa to mohlo podariť mne. Pokiaľ ide o ten relokačný mechanizmus, ja si myslím, že ide o príležitosť nás, Európsky parlament, ja súhlasím so Skakeler v tom, že výsledok schôdky rady je sklamaním a tá atmosféra, v akej diskusie prebiehali, teda aspoň ako som sa o tom dočítal z médií, lebo som tam samozrejme nebol, ale mám pocit, že tá atmosféra mm, naozaj nemám byť na čo pyšný. Takže súhlasím so spravodajkyňou a s tenevykladacami, že sa nám podarilo teda lepšie spolupracovať, že budeme zjednotenejší a že prispajeme do tejto diskusie niečím, čo od nás očakávajú európsky občania. A teraz k meritu veci. Ja sa teším, že komisia prišla s návrhom, ale musíme si uvedomiť, že ide iba o jeden z návrhov e, v rámci e, celej agendy v oblasti migrácie. A aby e, celá táto politika mohla fungovať, je potrebné, aby všetky aspekty boli implementované a to znamená zakročenie s kriminalitou, s prevádzačmi e, v rámci SZBP, e, efektívna politika e, navracania do krajín, Eurodoc, Centrum v Nigérii a tak ďalej. To všetko veci, ktoré musíme riešiť naozaj všetky do jednej. Takže čo my ako parlament môžeme doplniť? Myslím si, že je to ten nápad zohľadňovať preferencie migrantov pri takýchto presunoch, e, myslím, poučený z skúseností z Malty. A to zohľadňovanie samozrejme je možno len v určitej miere. V konečnom dôsledku to nie je nejaké menu, e, kde si vyberiete, čo vám vyhovuje Niektoré z tých preferencií možno nie je možné riešiť, napriek tomu však je potrebné e, nejakú tú situáciu e, vyriešiť. E, takže ten nápad zohľadňovania preferencií by nemal byť veľkou zaťažou, teda tí, ktorí hľadajú ochranu, musia túto ochranu nájsť čo najrychlejšie, bez nejakých veľmi zdlhavých administratívnych postupov. Tiež sa tu povedalo, že ide o taký experiment a že komisia pripravuje nejaké trvalé riešenie, trvalý núzový mechanizmus, nie je to veľmi zvláštne, ale teším sa, že komisia povedala, že chce takýto e, trvalý permanentný mechanizmus a že chcete, aby tam spolurozhodovacie práva parlamentu boli v plnej miere dodržané. Čiže je to taká skúška, je to taký pilotný e, projekt, je dôležité, aby sme to spustili. Ja by som samozrejme tiež bol skôr za záväzný, e, záväzné ciele, ale myslím si, že nie je dobré teraz spúšťať veľké diskusie o konkrétnych číslach, skôr je dôležité to, aby došlo k tým e, presunom, aby sme videli, ako ten mechanizmus funguje, čo sa dá vylepšiť a potom toto zohľadniť, keď budeme riešiť e, ten trvalý núdzový mechanizmus. Takže teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou a tými spravodajcami. Ešte raz e, ja opakujem, že ide o veľmi e, efektívne pripravenú správu, išlo to rýchlo, za ten rok v parlamente som nič také nevidel, takže dúfam sa to podarí dopracovať do zadného konca. Ďakujem, ďakujem pekne. Takže by ste vystúpili v mene pani Macola a ako tiež spravodajca a teraz pani Kienge, nech sa páči, ako spolustavodajkyňa. Grazie, signor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem aj ja tu, že by som chcela poďakovať spravodajkyni za vykonanú prácu, rovnako aj za všetky zmeny, ktoré spravila eh, potom, ako bolo schválené rozhodnutie rady. Myslím si, že spravodajkyňa e, veľmi dobre e, reagovala na tento vývoj a máme tam, má tam veľmi dobré návrhy. Predovšetkým posilňuje povinnosť a záväznosť týchto kvót na prerozdeľovanie. E, rovnako aj hovorí o možnosti, ktorá by bola daná migrantovi, aby vyjadril svoju preferenciu ohľadom toho, do ktorej krajiny chce byť umiestnený. Vyjadruje sa kriticky k tomu navýšeniu počtu imigrantov, ktorí majú byť Ehm, bez takéto konzultácie relokovaní. Ehm, vo, v návrhu spravodajkyne sa hovorí, že by bolo možno lepšie, aby sme ehm, hovorili o konzultácii s imigrantami, alebo zároveň, aby sme E, zabezpečili e, vierohodné dáta a konkrétne informácie z členských štátov. Súhlasím s informáciami, ktoré má spravodajkyňa, e, ktorá hovorí o výbere adekvátneho právneho základu, na ktorom bude postavený tento návrh. Čiže to 78.3, alebo teda iný text a zároveň musíme reagovať na akútnu situáciu, ktorej čelíme treba si uvedomiť, že tento nárast imigrantov si vyžaduje aj štruktúrálnu oporu v legislatíve a preto je dôležité, aby prijaté kroky boli 78.2 aj 80 zmluvy. Zároveň e, by som sa rada vyjadrila aj k tým prácam, ktorú, k tej práci, ktorú ďalej predkladá moja kolegyňa Roberta. E, ide o pracovné dokumenty, ktoré e, prispievajú k tejto iniciatívnej správe a sú už momentálne pripravované. Sú sa meškáme voči tomu kalendáru, ktorý sme si vytýčili, ale berúc do úvahy, aká je to komplexná téma, nemôžeme ju e, urýchliť. Zároveň bolo veľmi vhodné, aby sme otvorili diskusiu potom ako prebehla e, výmena názorov medzi všetkými kolegami na úrovni LIBE, aby sme reagovali na tieto pracovné dokumenty a zároveň aby sme vytvorili podmienky preto, aby sme dokázali e, konkrétnejšie a prúžnejšie reagovať na vývoj. Zároveň sme reagovali na stretnutie ktoré, prebehlo, e, ktoré prebieha dnes ohľadom e, právnych, právnych legálnych ciest, možnosti prístupu a zároveň nevyhnutné, aby sme aj e, s tieňovými spravodajcami diskutovali o týchto témach, pretože je tu pomerne široký priestor vytvoriť text, ktorý bude mať všeobecný koncenzus. Rada by som ešte poďakovala riaditeľovi asociácie raditeľovi asociácie, s ktorými sme spolupracovali. Zároveň je dôležité, aby sme e, v tomto smere e, ďalej reagovali na konkrétne aktivity, ktoré sa vyvíjajú na politickej úrovni, veľmi čerstvo a zároveň, ako bolo už e, bezprostredne počerknuté, som presvedčená, že tieto záchranné pátracie a záchranné aktivity by nemali byť len zodpovednosťou častokrát dobrovoľníckých iniciatív. Mali by mať zabezpečené adekvátne prostriedky zo strany členských štátov a aj adekvátnu úroveň profesionality a kompetencií. Ehm, potom, ako sme si vypočuli vyčerpávajúcu prezentáciu tých jednotlivých opatrení, ktoré sa pripravili v oblasti migrácie. Rada by som počerkla niektoré konkrétne kroky a pasáže. Bez pochyby e, v Európe narážame na stále menšie cesty legálnej migrácie, ale zároveň tieto cesty sú zneužívané aj ekonomickými migrantami, to priznávame, ale je nevyhnutné, aby sme pracovali na tejto téme a zároveň, aby sme sa opierali o reálne kauzy, reálne prípady ehm, pre, prevodov alebo teda obchodu s ľuďmi, ehm, zavádzanie migrantov a zároveň je dôležité reagovať na situáciu v týchto krajinách, odkiaľ ľudia utekajú a zároveň je dôležité zabezpečiť legálny prístup do Európy pre utečencov, ktorí potrebujú medzárodnú ochranu. Zároveň by som ukončila svoje vystúpenie tým, že sa chcem spýtať pána riaditeľa na jednu z mojich takých obáv, ktoré tu mám. V poslednej dobe sa e, dôležité e, zdôrazňuje téma solidarity, ale aj represívne opatrenia. my ako parlament budeme musieť dohliadať na to, aby žiadna politika navracania nebola zneužívaná, aby nebola využívaná arbitrárne a je nevyhnutné po celý čas plne rešpektovať ľudské práva a adekvátnu legislatívu. A v tomto smere sa pýtam komisiu, či zobrala do úvahy takéto preventívne opatrenie, aby sme zabránili členským štátom um, využívať repatriačné politiky, ktoré budú narúšať základné práva a slobody dotknutých osôb. It's okay. I've thrown Cecile a look there. It's fine. Trošku som tak zaškolil na Cecil, ale je to v poriadku. Ešte raz, kolegyne, kolegovia, prosím vás, máme veľa rečníkov, držte sa prideleného času a zamerajte sa vo svojich eh, pripomienkach hlavne k tomu relokačnom mechanizmu, lebo to bude témou rady a my sa k tomu musíme vyjadriť. Ako povedala Sky, iba o konzultáciu, ale teda my sa vyjadrujeme k štvrtkovej e, schôdzi e, ráde, takže a ja tam, rady ja tam teda tiež budem, čiže e, chcem vedieť, aké sú vaše názory na tento mechanizmus. A teraz pani Holmajer, nech sa páči. Ja k tejto celej téme mám dve otázky na pána Ruteho. Tá prvá vzhľadom na to rozhodnutie hlav štátov a vlád. Máte pocit, že bude niekedy potenciálna možnosť e, nejak hovoriť o krízovom mechanizme, ktorý sa nebude obmedzať iba na nejaké konkrétne číslo, ale ktorý sa bude spúšťať za každým, keď e, nejaká krajina bude konfrontovaná s e, veľkým prílevom imigrantov, utečencov a nebude to už zvládať sama. To je prvá otázka. A druhá, komisár Avramopoulos otvoril nový hotspot na Sicílii a v Maďarsku. Ja sa z toho teším. Výborne, ale mňa by zaujímalo, s akým personálom sa to bude diať. Či na to v rozpočte vôbec máme nejaké prostriedky lebo nemôžeme pre, preložiť ľudí z jedného hotspotu do druhého, takže ten personál musí od nikiaľ prísť, aby tie hotspoty naozaj e, mohli fungovať, aby bola dobrá spolupráca s členskými krajinami príslušnými. Áno, pani Homer. Otázky pánovi Rutemu sú tiež na mieste, lebo on na záver tohto kola odpovie, to som mal povedať, nepovedal. Uh, Teraz Birgit Sipel, nech sa páči. Birgit, ďakujem pekne. No, možno je to evidentné, ale keď sa pozrieme na tú verejnú diskusiu, čo je v médiách, ja sa teším, že pán Rujte zas a znova poukázal na to, že holistický prístup k migrácii je dôležitý a že nemá zmysel vynímať jedno opatrenie, ale že ten pokrok v oblasti migrácie sa nemá vtedy, keď budeme pracovať na všetkých tých frontoch naraz, čiže boj proti prevádzačstvu, relokácia a tak ďalej, a že to musíme simultánne s rovnakým úsilím, takže toto sa mi naozaj páčilo, že zase komisie povedal. Moja otázka. Vravili ste, keď ste boli o Grécku, že je tu istý problém súvislosti s tým, že tí utečenci už neprichádzajú cez e, súž, ale e, cez e, ostrovy, teda morskou cestou a že je veľmi ťažké to zvládať centralizovaným systémom. Možno tá otázka bude bizarná, ale možno by potom bolo z tohto hľadiska jednoduchšie, keby sa na jednom konkrétnom bode tá hranica medzi Tureckom a Gréckom otvorila tak, aby utečenci mohli ísť tou cestou, a potom budete mať centrálnu, eh, centrálny príjem, príjem, príjmací bod a nie nejaké decentralizované eh, body rozložené po celej oblasti. A ešte finančná podpora 6000 eur, pokiaľ ide o relokáciu. Vieme, že eh, životné podmienky, životná úroveň je rôzna v členských štátoch, čiže 6000 eur v jednej krajine možno je veľa, v inej krajine to zase nemusí byť postačujúce. Niektoré krajiny už sú pripravené relatívne dobré. Na tomto fronte s inými je to horšie. Čiže nemali by sme možno hľadať nejaký iný mechanizmus, pokiaľ ide o to, či a do akej miery nejaké členské štáty potrebujú ďalšie prostriedky. Ďalšia otázka. Mohli by sme, pokiaľ ide o ten distribučný kľúč, zohľadniť aj tie osobitné požiadavky utečencov. Možno všetky týmto žiadostiam nebudeme schopní vyhovieť, ale možno sme sa mohli v úvode spýtať, máte jednu, dve či tri preferované krajiny, máte niekde príbuzných a tak ďalej. To by bolo podľa mňa dobré východisko, aby sa aj oni zžili s tým rozhodnutím. Pokiaľ ide o tie počty, pokiaľ ide o relokácie, áno, v porovnaní s inými krajinami okolo Európy 40 tisíc utečencov, teda celý tento počet je dokonca smiešný, pretože v mnohých krajinách sa prijalo viac utečencov než u nás v Európe ako celku, takže tých 40 tisíc toto naozaj vyznieva smiešne, ale aby som bola úprimná, ak začneme so 40 tisícmi a všetky krajiny sa zúčastnia, členské krajiny, tak to už bude dobrá správa, keď sa prestanú vyhovárať na iné problémy, pretože aj iné krajiny majú iné problémy. A bola by som rada, keby e, sa konečne začala práca, výmena osvedčených postupov, tak, aby Európa vychádzajúca z určitých hodnot a spoločných princípov, aby Európa eh, za týmito princípmi stála aj v časoch, kedy nesvietí iba slnko a keď je všetko, keď je niečo aj zložité. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolega. No, dnes je možno taká zvláštna situácia, asi nie som úplne dobrý predseda, vy ma ignorujete, tak toto je skutočne ničivá kombinácia. A neviem, no, ako to vzniklo, ale ešte tretia vec je tu, je tu zoznam rečníkov, takže to je skutočne veľmi zložitá situácia, môžem to popísať ako peklo na zemi. No a ešte štvrtá vec, máme tu rečníkov externých, to znamená, že musíte hovoriť maximálne 1,5 minúty, možno maximálne 2 minúty, je to dôležitá téma, takže poprosím vás o spoluprácu. Jednoducho musíte takto postupovať, ako hovorím, lebo ináč vás vypnem. a mnohí kolegovia sa chcú vyjadriť a nemajú príležitosť, takže poprosím vás, aby ste držali stanovený čas. Cecília 1,5 minúty, maximálne 2. Ďakujem pekne, ko, ďakujem pekne aj zastupcovi komisie za prezentáciu, ďakujem pekne aj za vaše odhodlanie, skutočne to obdivujem. No a pokiaľ ide o ten, tie trendy na úrovni rady, pokiaľ jednotlivé členské štáty, mám isté pochybnosti, či vôbec bude možné vytvoriť nejaký záväzný nástroj. Totiž toto je kľúčová otázka, či sa to podarí alebo nie bude komisia súhlasiť s systémom presídľovania a relokácia, ktorý nebude povinný pre, čl- pre členské štáty, alebo akým spôsobom budete postupovať a chcete zabezpečiť to, aby každý členský štát sa skutočne zúčastnil a prevzal svoju časť zodpovednosti. Totiž to chcem to otvorene povedať takto. Už e, mám toho dosť, ja som nespokojná s tým, že členské štáty v tejto EÚ jednoducho hovoria o tom, ako vlastne vytvoriť nové múry v Európe, a sú to verejné vyhlásenia v tom zmysle, že nepríjmu jedného ani jediného utečenca. A jednoducho to je neakceptovateľné, ak teda e, hovoríme o solidarite a všetci to vnímame rovnako. Bude teda európska solidarita alebo nie. Vieme, čo sa deje momentálne v Grécku. Je teraz dôležité preukázať e, európsku solidaritu, povýšiť ju na ďalší úroveň a to je veľmi zásadné. Chcela by som povedať, že ja absolútne podporujem to, o čom hovorila Ska Keller, a myslím si, že je to skutočne veľmi ambiciózny návrh a my ako Európsky parlament musíme byť rovnako ambiciózni, pokiaľ ide naše záväzky. Jednoducho, ak nemôžeme legislatívu zabezpečiť solidaritu, musíme zatlačiť na členské štáty, aby si uvedomili, že takto to nie je možné a jednoducho, že musia prezieť svoj podiel zodpovednosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, to bolo výborné, iba o 6 sekúnd to bol dlhší príspevok. Kornelie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dublin, by ste hovorili o Dubline, že to bolo úspešné, žiaľ to tak nie je. Práve preto sa presadili tlačky prstov. A pokiaľ ide o tieto plány komisie, to presadie by bolo záväzné, to je tiež dôležitá téma, to je preto, že Dublin nefunguje, Taliansko a Grécko sa bránia to zrealizovať, majú na to dobré argumenty, ja to chápem, čo zabarím tomu, aby v rámci Eurodaku boli otlačky prstov a zmysle dublinského nariadenia, potom v podstate tieto štáty by boli konfrontované s, komplet, s celou, celou záťažou. Takže poďme ešte k otlačkom prstov, mňa táto téma zaujíma, ja som sa dočítala, že pokiaľ ide o otlačky prstov, môže odoberané e, nútenie, no a potom tu spomínate, že e, účelné nútenie môže byť prospešné, tak to chcete to riešiť. A ako to chcete v praxi presadiť, ako to má byť realistické, no a potom takýto nátlak, nútenie ako posledný možný prostriedok. Bolo by som rada, ak by sa k tomu vyjadrili, lebo myslím si, že tu s najväčšou pravdepodobnosťou budú problémy s e, legislatívou EÚ, napríklad ak sa budú donúcovať tehotné ženy a mladiství, to je neprimerané, ako to zlúčite s týmto princípom, no okrem toho sa tam budú porušovať aj existujúce smernice, keď sa skonštatuje, že ak jednoducho sa niekto neriadi týmito e, pravidlami, tak potom e, bude konfrontovaný s 5-ročným zákazom vstupu. No a pokiaľ ide o program presídlovanie. Existuje už 5 rokov, je to dobrovoľný program, ktorý sa nevyužíva alebo minimálne využíva, nie je to nič nové. No a teraz ide tu 40 tisíc osôb, doratočne k tomu, celkom hovorím o 60 tisíc ľuďoch, ktorí by nejakým spôsobom mali prísť k nám. Ide tu o relokáciu, presídlovanie, to by sa malo presadzovať. Chcem sa spýtať, akým spôsobom chcete presvedčiť členské štáty, zmysle princípu dobrovoľnosti, aby prejavili solidaritu. Toto mi je absolútne jasné. No a potom posledný bod, iba stručne ešte raz ku Grécku. Ak teda prichádzajú mnohí e, utečenci na ostrovy, aké podporné opatrenia chcete zabezpečiť, aby tento tok zvládli. Žil Rečička hovorí ďalej bez mikrofónu. Sorry, my microphone wasn't working. I No, prepačte, no, si sa vám pokazal mikrofón. Dobre, teraz Lola Ferrara. Grazie, Presidente. A i punti deboli credo che siano stati... Ďakujem pekne vám, predseda. Tie slabé body už boli jasne počerknuté a zdôraznené. E, to konkrétne iluzorné číslo, ktoré sa týka tak Talianska ako aj Grécka. A potom ďalej to, že sa tu odkazuje iba na Syrícov a Eritrejčanov ale skutočnosť, že sa nezastavujú lode, ktoré aj naďalej každý deň prinášajú ďalšie stovky a stovky migrantov na južné pobreže Talianska, to je ďalší problém. Ďalej je iba to, že hovoríme o migrantoch od 15. apríla neskôr a ďalej je to potom nedostatok záväzností, ktoré tu sú. A treba povedať, že je dôležité položiť najmä dve otázky v prvom rade je to skutočnosť, že mechanizmus relokácie predpokladá, že Grécko a Taliansko budú vyberať eh, migrantov, ktorí budú relokovaní a že to budú signalizovať eh, národným eh, kontaktným bodom v každom členskom štáte a potom budú očakávať odpovede od týchto ďalších členských štátov hľadom, akú disponibilitu majú pre túto relokáciu ale ak v prípade, že ak žiaden členský štát neodpovie na takúto e, otázku, čo sa stane, mechanizmus prestane fungovať, e, bude tam nejaký automatický mechanizmus, alebo e, čo keď tento mechanizmus zlyhá a členské štáty nebudú komunikovať, tak aký, aká bude alternatíva? A potom druhá otázka, alebo taká možno skôr zvedavosť, chcem sa spýtať, ako toto odkazuje na smernicu o dočasnej ochrane, najmä čo sa čo sa týka článku 78 osek 3 ako, súdneho, ako právneho základu. Najmä sa týka tých procedúr, ktoré sú navrhované, tie sú veľmi podobné a najmä tá dočasná ochrana do dnešného dňa nebola adekvátne uplatnená alebo použitá. Ja chcem sa spýtať, či to bude záväzné pre všetky členské štáty. Pravdepodobne si to bude vyžadovať nejaké povolenie, aby sme dokázali, alebo súhlas, aby sme dokázali prekonať e, tento, e, pas, e, tento pad. Ďakujem pekne, teraz pán Diaz de Mera señor presidente, Ďakujem pekne, pán predseda, ale veľmi stručne z tých 8 priorit, eh, ktoré sú v programe, tak len jedna eh, je právne zakotvená, to je tá vlastne prvá. A to sa týka 78 trojky a síce núzovej situácie. To je tá jediná a to je ochrana a záchrana životov. Eh, pán Rojte, na základe tohoto vlastne funguje naša zložka Euromed, ktorá je jediná, ktorú tu máme, ale napríklad na základe tohoto majú fungovať aj e, ďalšie operácie a lekári bez hraníc tomto Džojmáre no, tam fungujú vlastne len šiesti experti. Kto ich koordinuje ako to funguje? Dnes ráno správa moja e, vážená kolegyňa Eurojustu Michel Kodix e, povedala doslova e, dnes, dnes ráno Europresu, že Eurojust potvrdzuje infiltráciu e, členov islamského štátu do Európy prostredníctvom migrácie, e, nepravidelnej migrácie hovorí tam o desiatich tisícoch ľudí, ktorí prichádzajú alebo už prišli. To je opäť zásadná téma. Hovorí sa o infiltrácii a exfiltrácii. Um, takže neviem, ako to tlmočníci zvládnu, tieto dva <laughs> pojmy, ale v každom prípade teda ide o príchod do Európy a zároveň odchod z Európy. Predpokladáte aj boj s takouto témou? Thank you. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za dodržaný časový limit. Teraz sa ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Toto je znepokojujúci trend, o ktorom hovoríme. 37 tisíc nelegálnych imigrantov prišlo v posledných mesiacoch do našich krajín stredomorskou cestou. Je dôležité sa zamýšľať nad tým, ako pomôcť týmto ľuďom, Podarilo sa našťastie zachrániť aj mnoho ľudí, čo je veľmi pozitívne, ale mohlo to byť ešte viac. Toto nemôže zabezpečovať súkromné osoby ani subjekty, musia nastúpiť štáty. Napríklad eh, Rakúsko už nespracováva žiadosti, eh, žiadosti o azyl, pod žiadateľov azylu, azyl, potom sú krajiny, ktoré chcú zatvoriť svoje hranice, musíme na to reagovať. Myslím si, že mohli sa zamyslieť nad austrálským modelom. No a potom ešte mám otázku, ktorá sa týka preferencií samotných migrantov. Totiž to chcem sa spýtať, akým spôsobom by to malo fungovať. Pravdepodobne tie isté preferencie Holandsko, Nemecko a Švédsko? Ďakujem pekne, pán Depré. Um, prezident. Ďakujem, pán predseda, naozaj rýchlo. Tak článku 5, selekčné kritéria tam ma prekvapili nejaké veci teda presun z jednej krajiny do druhej. A to, čo padala spravodajkyňa, pokiaľ ide o potrebu e, zohľadniť preferencie žiadateľa, to považujem za veľmi dôležité. Po druhé, otázka generálnemu riaditeľovi, pokiaľ ide o financovanie 10 tisíc eur, pokiaľ ide o e, presídlenie a pokiaľ ide o relokáciu, tam je to len 6 tisíc. Prečo takýto rozdiel? Aký právny základ? To je iba otázka. Tretia vec, článok 3 tých 75 e, na stanovenie príjemcu. Kto to je? Vy ste tam mali 75 Mňa zaujímalo, že kto sú teda tí e, príjemcovia, kto spada do úvahy. Hovorí sa veľa o Grécku a o Taliansku. Hľadím tu ale na čísla. Vidím, že Maďarsko, tam sú tiež vysoké prílevy. Prečo Maďarsko nie? keď nebude e, relokalizácia, čo sa udeje? Prečo sú tu teda takéto odlišné prístupy k rôznym krajinám? Ďakujem. No, but it's quality. That's what counts. Thank you. Áno, najdôležitejšia je kvalita. Ďakujem pekne. Teraz Anna Gomez, nech sa páči. Talk about, uh... Ďakujem. Chcel by som povedať, že posledná rada bola sklamaním. Je to vlastne ešte eufemizmus, totižto čím viac sa hovorí o výsledkoch a keď si pozrieme samotné diskusie, je to hamba. Mám otázku, ktorá sa týka legálnych možností. Pán Rute, vy ste skonštatovali, že toto je tak povedať odrátená strana mince, pokiaľ ide o aktivity, ktoré môže zabrániť pašovaniu. To znamená, že ako opatrenia môžeme využiť, akým spôsobom môže predchádzať tomuto fenoménu. Stačí čistá politická vôľa, ktorá momentálne nie je existentná, alebo nejaké praktické riešenia. V plnej miere podporujem to, o čom hovorila Ska Keller, o čo je v jej správe, pokiaľ ide o závery odporúčania. Samozrejme, záväzný charakter schémy e, relokácie, to je veľmi zásadné. Chcem sa spýtať, prečo vlastne komisie nevyvíja tlak na naše členské štáty? Prečo vlastne nevyšetrujete rozličné vízové schémy, ako je zlaté víza, prostrednícom ktorých predávajú naše štáty hanebným spôsobom zlaté víza, zatiaľ čo na druhej strane odmietajú prístup utečencom a migrantom. Toto je postup, ktorý je nielen protieurópsky, ale vlastne nedôstojný. Ďakujem. Pekne teraz pani Winberg. Ďakujem pekne za slovo. Hovoríme tu o programe presídľovania jednotlivých mechanizmus, mechanizmoch, hovoríme o dobrovoľnosti, na to je zo 40 tisíc osôb a potom ďalších 20 tisíc osôb rámci iného programu. Ako ale pristúpiť tým tisícom ľudí, tisíckom ľudí, ktorí prichádzajú nelegálne a nebudú spadať pod takéto programy? To znamená, že ako budeme toto riešiť? No a myslím si, že tu ide o určitú, určitú politiku signálov, pokiaľ ide na moju krajinu Švédsko, tak eh, tam sa rozhodli, eh, že eh, udelíme mm, povolenie na pobyt sírským občanom a ide o to, že sú to aj rozličné snahy, ktoré hovoria o tom, ako spraviť Európu menej atraktívnu pre migrantov. Ide o ďalšie otázky, akým spôsobom identifikovať správnym spôsobom osoby. Nie je to žiadne tajomstvo, že mnohé osoby sú džihadisti a že vlastne sú tu rozličné takéto bunky v Európe. No a potom ide o to, že rozličných takýchto satanských vrahov ja nechcem mať v mojej krajine. To znamená, že sú tu rozličné spôsoby, ako sa dostať do Európskej únie, ako by sme mali postupovať, nemali by sme mať e, jednoducho zastúpenia v iných štátoch a tak odrádzať ľudí. Ďakujem. Okay. Um, Ďakujem pekne. Teraz Barbara Spinelli. Grazie, Presidente. E, vorrei dire e la mia... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa podeliť o svoju dezilúziu, najmä čo sa týka kvantitatívneho a kvalitatívneho aspektu tohoto dokumentu. Tak dovolte mi pripomenúť, že v Taliansku e, i prichádzajú vlastne od od 1400 až po niekoľko tisíc eh, migrantov eh, týždenne, ktorí sa uchádzajú o azyl a vlastne je to neuveriteľný nápor. Máme tu systém, ktorý nefunguje nielen pre Taliansko, ani pre Grécko, ani pre Maďarsko. Súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. Rada by som chcela vedieť, čo s tým chcú robiť ostatné členské štáty a zároveň čo chce spraviť rada ktoré zamietajú eh, akceptovanie takýchto migrantov a ako, ako chceme zmeniť eh, systém eh, Dublin. A ďalej, čo sa týka tejto kvality, tu súhlasím s návrhom Sky Keller, že je dôležité zaviesť systém, ktorý bude zabezpečovať primárnu E, zodpovednosť alebo primárnu prioritu dá preferencii e, uchádzača o azyl ohľadom krajiny, ktorú si vyberie a zároveň bude brať do úvahy aj zjednotenie rozdelených rodín. To je jediný spôsob, ktorý umožní to, aby sme dokázali zabezpečiť a, a zabrániť sekundárnym pohybom aj prípadne revízii e, systému Dublin 2. Ďakujem pekne. Thank you very much, Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za stručnosť a údernosť. Teraz Iliana Jotova, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o správu pani Keller a pokiaľ ide o plány komisie v oblasti relokácie, za účelom pomoci Grécku a Taliansku. Takže povedal by som takto, kolegyne, kolegovia, skúsme odhľadnúť od kvót. Môžeme hovoriť o určitom rozdeľovacom kľúči, Totižto kvóty sú ťažko použiteľné, pokiaľ ide o takú tému, ako sú ľudia. Keď sú to ľudia, ktorí sú obeťami konfliktov a vojen, to znamená, že hovorilo sa to o tom, že tento nástroj mal byť povinní a pán Rute, neustúpte od tohoto cieľa, aby to bolo povinné. Totiž toto, čo je dobrovoľné, nefunguje, to sa ukázalo pri viacerých príležitostiach, no a zároveň súhlasím aj s tým, že pokiaľ ide o tento rozdielovací kľúč, mal by sa riadiť vlastne tým, ako to pripravila komisia a zároveň je dôležité, sa zamýšľať nad permanentným riešením do budúcnosti, prečo by sa nezohľadnil v rámci toho kľúča alebo výpočtu aj, aj územie, veľkosť územia samotného štátu. No a potom sa chcem spýtať, či vlastne komisia má jednoznačný názor, pokiaľ ide o jednotlivé termíny, ktoré sa využívajú. Čo to presne znamená? Napríklad, čo to znamená masívny prítok migrantov? Čo je to silný migračný tlak? Náhly príliv? Toto všetko pochádza z článku 78 o zmluvy o fungovaní EÚ, ale opätovne, pokiaľ ide o takýto masívny príliv, to je možno jedna vec v Taliansku, ale možno znamená niečo iné napríklad v malom štáte, ako je Bulharsko. No a potom ďalší problém súvisí s skutočnosťou, že Európska komisia ešte stále neprišla s konkrétnymi pravidlami, pokiaľ ide o relokáciu a žiadateľov o azyl. Ja podporujem to, o čom hovorili kolegyne kolegovia, že by sme sa mali spýtať migrantov, aké sú ich preferencie, aby sa využili určité možnosti spájania rodín, pokiaľ je jazykov blízkosť a tak ďalej, ale zároveň je dôležité zohľadniť aj to, že tu bude obrovské riziko, že sa môže narušiť určitá rovnováha v rámci prerozdelenia. To znamená, že sú také členské štáty, do ktorých by asi nikto nešiel dobrovoľne, pokiaľ ide o týchto imigrantov. No a chcem sa spýtať ešte nasledovné. Totiž to, čo to navrhujete, je pomerne rozsiahle a zložité, no a nechcete to nejako zjednodušiť. No a potom ďalšia zásadná otázka. Totiž ehm, sú tu aj nejaké negatívne vplyvy toho, čo ste navrhli, ak už niekto bol predmetom relokácie a rozhodne sa vrátiť nakoniec do krajiny pôvodu a ak sa treba tam normalizovala situácia, ako sa k tomu bude pristupovať, no a potom ešte vízové režimy, to ma zaujíma. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, ja chápem, že ste tieňa spravodajka, preto vám poskytol viacej času k dispozícii, ale poprosím vás ostatní, aby ste držali stanovený čas. A teraz Helga Stevens, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Mám iba pár stručných komentárov. V každom prípade sa chcem poďakovať spravodajkým zaujímavú správu, ale zároveň sa v tejto fáze chcem spýtať, akým spôsobom môžeme zohľadniť preferencie žiadateľov azyl, ako by to vlastne celé fungovalo v praxi, akým spôsobom môžeme zabrániť tomu, aby žiadateľ o azyl si nevybral určité štáty, ktoré sú tak či tak tak povedať, populárne, zatiaľ čo e, iné štáty nebudú potom e, predmetom výberu. Takže takto asi nepodporujeme tú solidaritu. Isté by sme mali zohľadniť tieto preferencie, ale v praxi neviem, či to bude realizovateľné. Chcem sa spýtať, ako si myslíte, že by to mohlo fungovať v praxi. Totižto, ak by sme zohľadnili v rámci nášho postupu tieto preferencie, tak myslím si, že by sa to trošku odkláňalo od ženevského dohovoru. Tam je uvedené, že ľudia, ktorí sú na úteku pred eh, mučením alebo pred vojnou, musia byť eh, chránené. To je hlavná priorita. Zvyšok nie je až taký, taký dôležitý. To znamená, že toto má byť tou centrálnou prioritou. No a pokiaľ ide o tú pôvodnú myšlienku, tá sa trošku stráca. No a samozrejme, nemôžeme postupovať tak ako doteraz, to isté nie. A myslím si, že by sme mali mať určitý povinný systém, ktorý sa týka relokácie, to je môj názor. To je totiž to jediný spôsob, ako môžeme zabezpečiť e, spravodlivé prerozdelenie, prerozdeliť tú záťaž rovnomerným spôsobom a je samozrejme dôležité zohľadniť počet žiadateľov azylu nachádzajúcich sa v štáte a koľko žiadateľov azylu prijal štát v minulosti, to všetko musí byť zohľadnené. No a potom ešte mám otázku, ktorá sa týka samotného dublinského systému väčšinou je to tak, že sa zabezpečuje monitoring, ak teda príde niekam žiadateľ o azyl, no a potom, ak sú teda predmetom relokácie niekde inde, tak je to dosť problematické, ak máte potom poslať tieto osoby späť do Grécka, ukázalo sa, so, že to je zložité. Ak takáto situácia nastane, tak potom táto osoba sa musí považovať za relokovanú. Je možné to takto realizovať, alebo akým spôsobom sa to bude posudzovať? Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz Eli Schlein. Ďakujem pekne, pán predseda. Rozhodne súhlasím s tým, čo hovorila pani spravodajkyňa. Chcem jej poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú vykonala. Súhlasím s tým, že výsledok e, stretnutia rady bol absolútne znepokojivý. Musíme urobiť oveľa viac, najmä keď si zoberieme, aké obrovské rozmery dosahujú tieto toky. Ak sa Európa ak sa Európa nedokáže e, vysporiadať tým súčasným objemom žiadosti o azyl, nezabúdajme na to, že Libanon e, sa stará o 1 milión utečencov e, zo Sýrie sám o sebe. Dnes členské štáty spracovávajú 77% všetkých žiadostí o azyl. Tieto konkrétne členské štáty, tak je to vlastne to všetko, o čom hovoria články 78 a 80 zmluvy. My tu žiadame, aby sa implementovali zmluvy a to adekvátne. A kým ich nebudeme implementovať, tak ich budeme porušovať. To je tá základná téma. Takže samozrejme očakávame, aby komisia priniesla konkrétny návrh, aby vytvorila takýto trvalý mechanizmus do budúcnosti a zároveň je veľmi dôležité aj na to, aby sme sa sústredili, aby, aby sme brali do úvahy um, preferencie uchádzačov o azyl, majú rodiny a siete v niektorých členských štátoch, ktoré môžu pomôcť. Nebolo by akceptovateľné, aby sme ľudí, ktorí utekajú pred väzením, umiestnili do iného väzenia. Nemali by platiť za to, že medzi európskymi štátmi nie je dostatok dôvery medzi členskými štátmi, ktoré patria do jedného klubu Európskej únie. Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste maximálne hovorili 1,5 minúty. Pán Lebreton, nech sa páči. Európske národy sa trápia um, migrantov na mori, ale aj obrovský prílev do našich krajín. Frontex povedal, že minimálne milión osôb čaká v Líbii na prekročenie Stredozemného mora. Aby sa situácia riešila, nerieši, e, nestačí, keď sa bude hovoriť o humanitárnom aspekte, o tom sa to hovorilo dnes veľa, ale je zároveň potrebné e, prísť e, s nejakou odradovacou e, taktikou pokiaľ ide o tých prevádzačov a ich sieť, o tom sa hovorilo, ale zatiaľ iba veľmi vágne. Hovoril som o potrebe senzibilizácie populácie, pokiaľ ide o, o takéto praktiky. Ale senzibilizácia nepostačí. Musíme napríklad rokovať s Tureckom, aby sme e, aby e, nenechali preplavovať lode našim smerom. Turecko je krajina, ktorá je veľká, zvláda tú situáciu tiež e, ničenie v Libii e, lodí, plavidiel e, prevádzačov a je potrebné sa s takýmito krokmi začať. Mm, nechcem sa už vedovať nejakým radikálnejším e, metodám, napríklad vrátenie do krajín pôvodu určitých e, migrantov, ako to robí Austrália. Hovorilo sa o relokalizácii 40 tisíc osôb, ktoré prišli v tomto roku a potom 20 tisíc v nasledujúcich rokoch ročne. Tie čísla sú nepostačujúce, pani Kelena to poukázala, nie sú realistické. Ja tu nie som preto, aby som pýtal, vyššie počty som tu preto, aby som e, poukázal na to, že sa snaží takým som zavádzať e, verejnú mienku takýmito falošnými e, číslami. Avramopoulos v komisii pozná skutočné čísla, povedal, že 50 tisíc osôb nám chýba, to je demografický deficit a že imigrácia by mohla byť cestou, ako to riešiť. Čiže tá otázka, aké sú tie práve čísla 20 tisíc alebo 50 miliónov. Koráca Bild na záver, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne, v prvom rade by som sa rada pridala k všetkým tým, ktorí to považujú za neuveriteľné a do neba volajúce, že členské štáty nedokázali nájsť záväzný mechanizmus v čase, keď sme tu v Európe. Solidarita nemôže byť len spoločná poľnohospodárska politika regionálnych fonda neplatí pre zachrany životov. Pevne verím, že viac členských štátov sa pridá k tomuto programu relokácií a presídlovania, ktorý navrhujete. Vítame ho, ale nestačí je to 40 plus 20 tisíc ľudí. To nestačí. Rada by som tiež povedala, že je to čas v Európe, kde potrebujeme vocovstvo, potrebujeme politici, aby um, ehm, premiéry, aby konkrétni politici sa postavili, aby neutekali pred populistami, aby jasne vysvetlili, že migrantov potrebujeme, potrebujeme pracovnú silu, potrebujeme premostiť demografické medzery, ktoré máme, potrebujeme zručnosti, nízke, vysoké, všetky možné zručnosti. Potrebujeme politikov, ktorí budú mať odvahu, aby zmenili tento príbeh, aby sme e, dokázali e, týmto, týchto ľudí nedemonizovať a za to sa naozaj hambím, aby sme ich nedemonizovali a nenalepkovali. A mám tu pre vás otázku, pán generálny riaditeľ, a to sú mladiství bez prievodu. Viete, že tu je e, judikatúra Európskeho súdu, my sme jednoznačne podporovali to, aby sa do Dublinského nariadenia integrovalo toto rozhodnutie. Rada má odlišnú pozíciu, bohužiaľ, v tomto smere čo tiež nie je akceptovateľné, pretože je to o mladistvých bez prievodu, ktorí by nemali byť presúvaní z jednej krajiny do druhej alebo v rámci jednej krajiny. Akým spôsobom váš návrh ovplyvní spôsob, ako sa budeme správať eh, k mladistvím bez sprievodu? Dobre, kolegovia, niektorí ešte naznačili, eh, že chcete ešte vyjadriť vaše e, snahy ma tu nerozplačú. E, poprosím vás, aby sme to dali do ďalšej sekcie. Máme tu ešte ďalších dvoch rečníkov, ľudia budú odchádzať a tak ďalej. Takže poprosím vás. Ďakujem, Koraca. Poďme teraz ďalej, dáme slovo generálnemu riaditeľstvu. Poprosím vás o odpoveď skôr ako všetci sa budú musieť odsunúť. Ďakujem pekne, pán predseda. Zapísal som si zhruba 20 otázok. Ak by som mal odpovedať všetky týchto 20 otázok, tak by som využil celý zvyšok stretnutia. Dovolte mi veľmi stručne. V prvom rade potrebujeme právne záväzný návrh, ktorý zabezpečí, že ten systém bude fungovať. A myslím si, že členské štáty si uvedomujú, že stále tu prebieha diskusia o distribučnom kľúči a o konkrétnych číslach ale nie o tom konkrétnom právne záväznom návrhu, ktorý vytyčuje tento systém, najmä čo sa týka toho, aby presne vytýčil, ako bude prebiehať interakcia medzi členskými štátmi a zároveň ako e, budú e, integrované toto systému aj osobné preferencie, ako zabranie sekundárnemu pohybu a myslím si, že ten preventívny prístup k e, sekundárnemu pohybu je lepší ako represívny ehm, Takže to je podľa mňa veľmi dôležité a malo by to zazniesť aj v radách, v diskusii na rade. Súhlasím so všetkými eh, vami, ktorí ste hovorili, že tieto čísla sú veľmi nízke, eh, najmä v porovnaní s tými eh, ťažkosťami, ktorým čelíme. Ale zároveň vás prosím, aby ste zobrali do úvahy, že v realite tu robíme len prvý krok po, po Dlhý čas sme nič podobné neurobili, je takýto návrh a naozaj som veľmi rád, že môžem pracovať pre komisiu, ktorej e, predseda a ďalší komisári preukazujú takéto líderstvo v tomto smere. A zároveň, e, čo sa týka e, otázok, ktoré, ktoré boli špecificky položené, pán preto spomenul, to je tých 75%, že sú to Eritrejčania a Sýrčania. 6 tisíc, 10 tisíc e, spadajú do systému nariadenia. Hm, ďalej aj preprava presídlených osôb, to všetko je zahrnuté do tých 10 tisíc, ale tých 6 tisíc nepokrýva dopravu, teda tieto sumy, ktoré sú vyčlenené. Ak sa pozriem na tú celkovú otázku bezpečnostných obáv, tá je zabudovaná do rozhodnutia a síce, aby otázky verejného poriadku, otázky verejnej bezpečnosti, aby tieto témy mohli byť eh, brané ako právo na zamietnutie. A vytvárame systém, ktorý bude vlastne overovať, kontrolovať tieto aspekty a um, aký ten systém bude, to bude závisieť celkového systému relokácie. Do toho bude zapojený Frontex, ale aj Europol a tie nám budú dávať informácie, aby sme zabezpečili, že bezpečnostné otázky sú vzaté do úvahy. Uh, ak by sme sa mali ubrať cestou, že budeme skúmať len preferencie, bola by to schéma Eurema a tam sa nechceme dostať. Ale zároveň do maximálnej možnej miery sa snažíme zobrať do úvahy aj preferencie. Možno ešte posledná otázka, mali ste bez prievodu? To sme zobrali do úvahy špecificky e, v rámci tohoto rozhodnutia a snažíme sa urobiť naozaj, čo je v našich silách. No a pevne verím, že v rámci druhej polovice roka s podporou luxemburského predsedníctva nájdeme aj riešenie pre mladistvých bez sprievodu v rámci dublinského nariadenia. A právna evidencia presídlenie je jeden aspekt e, z tohoto právneho alebo tá teda legálnej cesty, alebo im ponúkame 20 tisíc miest ľuďom mimo Európskej únie, aby mohli prísť do Európskej únie. Takže to je jeden aspekt. E, druhý, je ten, druhý súvisí s celkovým kontextom toho, že keď sa pozeráme na legálnu migráciu a Nebudem zachádzať do všetkých týchto tém, sezónni pracovníci, e, revízia našej ďalšej práce a tak ďalej. To všetko bude súčasťou budúcej diskusii, takže o tom nebudeme hovoriť, o systémoch legálnej migrácie. Čo chcem povedať je to, že Európa by sa mala stať referenčným bodom e, v oblasti toho, ako pristupujeme k legálnej migrácii tak ako hovoríme o kanadskom systéme, aby sme hovorili rovnako aj o európskom systéme, ale je to dlhšia diskusia, tiež je to súčasť tejto migračnej agendy a teším sa na diskusiu s vami aj o týchto návrhoch. Um, pokryl som všetky dôležité témy? Nie. Poprosím ešte sekundu, hovorí pán predseda. Keďže tu bolo takáto široké spektrum otázok, máme tu spoločný mikrofón, tak vás poprosím o trpezlivosť. Keďže tu bolo toľko rôznych príspevkov, myslím si, že ste boli zaplavení, takto sa aj správame ako komisárom, takže nie je dôvod, prečo by sme sa k vám správali inak, keďže tu bolo tak veľa otázok. Poprosím kolegov, ak boli ešte nejaké špecifické body, ktoré podľa vás neboli zodpovedané, tak venujeme tomu ešte pár minút, aby ste ich mohli počiarknúť a potom uh, sa k tomu vrátime. Áno, veľmi rýchlo. K tomu Maďarsku si mi odpovedali, prečo nie Maďarsko, čo urobíme pre Maďarsko? D'abord, euh, si je peux le dire que Diskusie s Maďarskom boli. Na poslednú chvíľu prišiel návrh. E, situácia teda v tom čase bola e, odlišná, keď sa pozrite na tie čísla, tak v Maďarsku máme asi 27 tisíc kosovčanov, kosovčanov ktoré sa, ktorí sa zaratávajú a musia sa vrátiť ale naozaj veľmi pozorne situáciu v Maďarsku monitorujeme a návrh rozhodnutia. Ak sa situácia vyvinie príslušne, tak to bude zohľadnené. Ďakujem. Um, again, I'm not exposing you to... Opäť nechcem vás uh, vlastne vystavovať nejakým náladám uh, poslancov, ale bolo tu tak veľa bodov, že ma zaujíma, či sú nejaké konkrétne Cornelia, bola tu nejaká špecifická vec. Áno, ďakujem. Na rozdiel od ostatných, ja som sa pýtala na otlačky prstov, tam boli určité právne pochybnosti a to nielen z našej strany. Ne. Pokiaľ je naše usmernenia, snažili sme sa popísať prax v jednotlivých členských štátoch a to, o čom ste hovorili vy, čo ste popísali, to je postup prax jedného členského štátu, ktorý poznám veľmi dobre, je to Švédsko, tam je umožnené v istých situáciách sa dodržania kritérií primeranosti pristupovať s určitým donúčením, pokiaľ ide o odoberanie otlačkov prstov, alebo jednoducho takto majú uvedené vo svojej legislatíve a majú tam uvedené, že sú nevyhnutné otlačky prstov, ak niekto sa zdráha, sú tam určité postupy, ako ich zabezpečiť, to uvedené v usmerneniach. Okay, I didn't say the answer would... Ja som neslúbil, že odpovede vás uspokoja, ale je to odpoveď. Takže to bolo na, dopa- na, na doplnenie. Ja už nepo- vás nežiadam o doplňujúce otázky, len či to bolo dostatočné vysvetlenie. Cecil, to bolo, to bolo nejaké doplnenie. Otázka od pána Reuterho. Nech sa páči. Áno, ja som si nevypočula odpoveď na otázku ohľadom e, re, e, e, vlastne pre, spätného navracania. Chcem sa spýtať, či členské štáty, e, či bude komisia brániť členským štátom, aby zavádzali e, vlastne repatriačné politiky, e, ktoré porušovali ľudské práva takýchto osôb. Yes, of course we... Áno, e, máme tu samozrejme smernicu o navracaní. E, tam sú jednoznačné postupy, ktoré sa týkajú na vracanie osôb a členské štáty súdime pred súdom, začneme e, konanie o porušení v prípade, že konajú proti e, zásadám európskeho práva. Takže ďakujem, všetk- ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ, za vašu prezentáciu. E, vypočuli sme si tieto príspevky a za túto sekciu chcem poďakovať kolegom tak za to, že sa mm, dokázali venovať takto zásadnej téme o európskej migrácii, ale aj za to, že dokázali nadviazať na konzultačný proces k správe Sky Keller Ehm, to je naozaj je veľmi zložitá téma, pretože aj predsedníctvo sa tejto téme bude venovať. Je to vlastne také prvé pokaranie členských štátov k téme, ktorá je veľmi citlivá, to je tá relokácia, to má byť v štvrtok. Ehm, viem, že tu sú odlišné politické názory na túto tému, ale pevne verím, že uvidíme konkrétne kroky v štvrtok a budeme tam zastupovať parlament a budeme sa snažiť prijať veľmi proaktívny prístup, ktorý bude postavený na tých poznámkach alebo komentároch, ktoré sme počuli dnes. To, čo ste hovorili dnes večer, aj to, ako sme boli informovaní, to je pre nás e, mimoriadne cenné. Takže kolegovia, ďakujem pekne e, za vašu účasť. Dnes pokračujeme ďalej, budeme hovoriť o situácii v Stredomorí. E, budeme teraz reagovať na strategickú správy u pani Mecole a pani Kiange. A budem sa špecificky pozerať na veľmi dôležitú časť, ktorú viacerí kolegovia otvorili. Videli sme, že bola prediskutovávaná pomerne detálne a to je otázka vlastníkov lodí, majiteľov lodí. Bol tu, bola tu prezentácia Styrla Hendrixa, to bola Združenie norských majiteľov lodí a zároveň a sú tu zastúpení a oni čakali pokorne trpezlivo, aby mohli priniesť svoju prezentáciu, takže maximálne 10 minút máte na prezentáciu. Bude vystupovať Patrick Stewart a Henrik e, následne opačne, takže Patrick Verhoeven a potom ktorý je generálny tajomník Európskeho združenia lodiarov a potom Stuart Henriksen. Takže nech sa páči. Potom ako si vypočujeme vás oboch, otvoríme priestor pre otázky. Ďakujem pekne za to, že ste tu s nami. Sharing the microphone here. Ďakujem pekne, pán predseda, aj my zdieľame mikrofón, takže ďakujem pekne za pozvanie. Ja zastupujem EXAM, čo je Európska asociácia lodiarov, majiteľov lodí. Je to e, strešná organizácia, ktorá zastupuje všetky lodiarské organizácie v Európe a v Norsku a môj kolega Stole Henriksen je generálny riaditeľ e, Norskej asociácie lodiarov a radi by sme využili túto prezentáciu, aby sme najprv predstavili niektoré konkrétne čísla z tule, potom sa, sa pokúsiť dať im taký konkrétnejší rozmer krátkým filmom a niektorými praktickými obavami, ktoré máme ohľadom našej role eh, v tomto kontexte. Ak môžete najprv rozmýšľať nad tým, že prečo sme vlastne dnes tu, prečo sme tu ako majiteľia lodí, aká je naša úloha eh, v oblasti záchrany migrantov na moriach od eskalácie napätia a krízy v Stredomorí od roku 2014 ehm, zhruba 1200 komerčných lodí bolo zapojených do operácií záchrany migrantov. Poskytnutie pomoci ľuďom e, v núdzi na mori je hlboko zakorenená morálna povinnosť, povinnosť námorníkov a zároveň je to niečo, čo je kodifikované v medzinárodnom práve, v celom rade dohovorov. Ďalší obrázok poprosím ale tento záväzok a táto tradícia samozrejme nikdy nebola zamýšľaná pre zachraňovanie takýchto, takéhoto veľkého počtu migrantov a utečencov a tie štatistiky poznáte lepšie ako my. Ten nárast migračných tokov do Európy naozaj sa prudko zvýšil od roku 2013 a počas roka 2014 toto ilustruje zapojenie obchodných lodí to sú čísla z roku 2014, ktoré nám poskytla talianská námorná stráž. Ehm, to bol rok, keď Taliansko až do októbra malo vlastne veľkú operáciu hľadania a záchrany. To bola operácia Mare Nostrum, ktorá zachránila 50 ľudí v tom čase. Naše zapojenie bolo 25, zhruba 25 ľudí, ktorí boli zachránení komerčnými loďami ďalší obrazok poprosím. Um, toto je situácia tento rok až do 10. júna a tam vidíte ten dramatický nárast um, okolo Veľkej noci naše organizácie na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni e, vlastne spustili poplach a tvrdili, že tá situácia už nie je udržateľná dlhodobo pre našich členov. No a keď prišiel ten e, smrteľný týždeň v strede apríla, tak samozrejme hlavy štát eh, štát, hlavy štátov sa rozhodli strojnásobiť rozpočet pre Triton a rozšírili oblasti, kde Triton pôsobil. Dopad eh, tohoto rozhodnutia ešte nevidíme v číslach, ktoré tu máme, pretože ten nový Triton, ako ho môžem takto nazvať, hm, začal reálne fungovať až koncom mája. Takže pevne veríme, že to pomôže a že to vlastne uvoľní to napätie a tu, tu ten nápor na obchodných lodiach a toto je vlastne zapojenie v absolútnych číslach, čiže vidíte, že v roku 2014 883 lodí bolo vlastne odklonených od svojich trás, aby zachránili migrantov. A vidíte tam aj tie čísla, tie počty ľudí, ktorých zachránili. Rád by som teraz dal slovo svojmu kolegovi Stulemu, ktorý bude hovoriť viac o praktických dopadoch, ktoré toto má pre námorné firmy a najmä pre námorníkov. Takže sa vymeníme. Thank you, Chair, Honorable MPs. Ďakujem pekne. Pán predseda, dobrý večer. Dámy a páni, ďakujem pekne za pozvanie, aby sme pohovorili o tejto veľmi závažnej eskalujúcej humanitárnej situácie. Takže ďakujem pekne výboru, že sa touto problematikou zaoberá a tiež e, chcem e, zagratulovať EÚ e, za to, že posilnila svoje úsilie, pokiaľ ide o záchranné operácie za posledné mesiace. My ako Norsko sme súčasťou operácie Triton s našimi plavidlami. Dovolte mi, aby som na úvod stručne opísal, eh, alebo takto by som vám ukázal, ako vyzerá takáto záchranná operácia. Bolo to minulý rok, je to eh, podporné plavidlo, na pobreží, ktoré samotné zachránilo takmer tisíc e, životov v 16 e, záchranných operáciách. Takže prosím, pozrite sa, ako to vyzerá. This is what it looks like on a sunny day. Takže tak toto vyzerá v ten dobrý deň, keď sa všetkých podarí zachrániť. Tento film poukazuje na to, že takéto situácie nie sú o záchrane veľkého počtu migrantov komerčnými plavidlami. Najdôležitejšie posolstvo je v tom, a to opakujú aj naše posadky, že tie situácie sú o ľuďoch v núdzi, o tom, že ich zachraňujú iní ľudia. Ide o syrijské e, dieťa, e, somalskú tehotnú ženu, o ich e, záchranu niečím otcom z Norska. Naša asociácia úzko monitoruje a rieši tieto situácie. My zastupujeme jeden z najväčších segmentov. Máme teda Ehm, lode, ktoré mm, operujú eh, po celom území, ehm, Líbia, Tunisko, Taliansko, Malta. A toto je jedna z tých oblastí, eh, kde eh, teda naše lode pôsobia. Od minulej jary viac než 5000 osôb v tejto oblasti naše lode vyzdvihli. V roku 2014 komerčné plavidla zachránili viac než 40 tisíc migrantov. Čiže je to e, podstatné, e, podstatná časť e, zachránených na mori. Podobné to bolo v roku 2015. Celkové počty migrantov sa pritom veľmi výrazne zvyšujú. Chcem povedať toľko, že naše spoločnosti a naša asociácia sa budú naďalej snažiť o pomoc v takýchto záchranných operáciách je to mm, morálne, humanitárne, ehm, naša povinnosť a je to aj e, právna zodpovednosť. Zvládanie tejto humanitárnej katastrofy obrovských rozmerov musí byť e, samozrejme v rukách národných e, vlád a medzinárodného spoločenstva. Európa sa obracala príliš dlho chrbtom stredozemiu Stredomoriu, e, teda Taliansko a um, komerčné lode museli e, tento problém riešiť e, sami. Čiže dovolte mi, aby som sa poďakoval za kapacity, ktoré poskytli uh, nám talianské orgány, námorníctvo a pobrežná hliadka. Čiže uh, v situáciách eh, takéto typu naďalej budeme pomáhať ako komerčné plavidlá, ale ako komerčné plavidlá nemôžeme byť považovaní za eh, podstatnú a trvalú súčasť eh, takýchto záchranných opatrení operácií v Stredozemnom mori. Naše posádky na to nie sú e, vyškolené a naše ľudia nie sú na to vybavené na takéto e, záchranné operácie veľkých rozmerov. E, aj Niektoré naše operácie môžu ohroziť migrantov, ale aj posádku napríklad v noci pri vysokých vlnách, veľkom vetre a tak ďalej. A my skrátka nemôžeme e, byť považovaní za nejaký e, plávajúci utečenecký tábor, že budeme poskytovať e, lekárskú pomoc, bezpečnosť, jedlo, nápoje pre migrantov počas prepravy. Ďalej, situácie tohto typu sú ohrozením bezpečnosti a zdravia našich posádok Často sú vystavení aj e, veľkým e, emocionálnym reakciám. E, záchrana života, toto je naozaj veľmi intenzívny zážitok, ale keď vidíte, že zviazané celé rodiny, deti, naozaj dni a noci sa plavia v loďkách, tak to naozaj môže byť aj traumatizujúci zážitok. 15 až 20 osôb, to, toľko tu máme posádky a často máme 300-400 migrantov na e, lodi. Sú to ľudia rôznych náboženstiev, etník, e, rôznej e, vekovej štruktúry. Niektorí možno sú závažne chorí, iní sú možno v panike, pretože im niekto pred chvíľou na mori zomrel. Niektorí možno prevážajú choroby, niektoré zase možno majú zbranie a toto naozaj môže byť veľká výzva a veľmi ťažko zhodnotené pre našich členov posádky. My poskytujeme samozrejme poradenstvo našim členom. Máme non-stop kontaktnú službu. Poskytujeme teda praktické poradenstvo, pokiaľ ide o prípravu lode, ktorá sa ide plaviť do, daného, do danej oblasti. A tiež teda poskytujeme informácie o tom, ako sa takéto vyhľadávacie a záchranné operácie realizujú. Sme v kontakte eh, s posádkou ehm, aj počas operácie a následne sa snažíme eh, riešiť, či už sú nejaké posttraumatické situácie alebo eh, podobne po navrate posádky. Často sa nás pýtajú, aký je náš názor, pokiaľ ide o humanitárnu situáciu v Stredomori, ako ju riešiť. Uvedomujeme si, že objem tohto problému je obrovský a že je na to potrebná naozaj e, veľmi robustná medzinárodná reakcia z dlhodobého hľadiska. Myslíme si, že asociácia nášho typu by sa nemala vyjadrovať k domácej imigračnej a bazilovej politike, ale nám sa snažíme šíriť povedomie o tejto situácii, pôsobíme na politikov a zodpovedných ako v Norsku, tak aj na európskej a medzinárodnej úrovni. Máme takých 5 odporúčaní, ktoré by som vám teraz rád odprezentoval ako príspevok k vašej práci. Po prvé, medzinárodné spoločenstvo musí zmobilizovať zdroje, aby sa riešili príčiny tohto problému. Pri zdroji ľudia unikajú pred všetkými vojnami, násilím, chudobou a tak ďalej je potrebné pomôcť utečencov, je potrebné, utečencom je potrebné zamerať sa e, na regióny blízko k domovským krajinám, tak aby sa oni nevydávali na takéto nebezpečné e, cesty do Európy. Po tretie, medzinárodné spoločenstvo musí zmobilizovať e, svoje sily a zakročiť e, s prevádzačmi, ktorí na to naozaj zarábajú milióny a zároveň je potrebné si že nie všetci z nich sú nevyhnutne zločinci, sú nevyhnutne zlí. Pre mnohých ľudí sú jediným východiskom z ohrozujúcej, život ohrozujúcej situácie. Ďalej musím spoločenstvo zabezpečiť e, kapacity e, pre e, záchranné operácie na mori. Čo to znamená? Znamená to, že európske krajiny musia byť ochotné zvýšiť kapacity navýšiť eh, napríklad eh, počet plavidiel, pretože eh, imigrácia pribúda veľmi dramaticky. Ešte zopakujem, podiel komerčných plavidiel na záchrane je príliš vysoký a je potreba, aby sa zlepšila flexibilita, aby sa európske krajiny zamerali na tie oblasti, ktoré sú najrizikovejšie, pokiaľ ide o toky migrantov a pokiaľ ide o riziko straty života, to je často mimo oblasti e, Frontexu. Ešte raz ja sa venúť na e, ten rastúci trend e, smerom z Turecka do Grécka. A ešte posledné odporúčanie, európske krajiny musia i naďalej prispievať k rýchlemu um, vysádzaniu migrantov na, uh, suši, na, na súž, uh, eh, takých, ktorí sa nachádzajú a boli zachránení takýmito komerčnými plavidlami. Je potrebné samozrejme riešiť humanitárnu situáciu z krátkodobého hľadiska, ale mm, medzinárodné spoločenstvo musí naozaj konať koordinovanie a rozhodne. Čiže ešte raz ďakujem za vašu iniciatívu a za eh, ten komplexný prístup, ktorý chcete na riešenie tejto problematiky uplatňovať. Ďakujem. Um, Ak dovolíte, obom sa vám poďakujem. Ešte raz teda ďakujem, že ste prišli. Samozrejme, že ste tu naozaj oprávnene. Ste veľkým príspevkom k správam našich poslancov, pretože ste veľmi zložitej situácii musíte sa podielať na takýchto operáciách. Je to veľmi uh, zložité aj uh, z hľadiska námorného práva, uh, z časového hľadiska. No a myslím si, že každý z kolegov potvrdí, všetci, čo sa zaoberáme touto problematikou, si uvedomujeme, že mnohí z vašich členov naozaj sa našu pochvalu za tie zásluhy pri záchrane životov. Podiel na Marenostrum pretože komerčné plavidlá naozaj zachránili eh, množstvo ľudí v spolupráci s talianským námorníctvom. Máme tu poslancov, ktorí chcú položiť otázky. Začal by som s právodajcami, poprosím ich, aby boli struční, aby sa kriticky zaoberali tými právnymi a morálnymi dilemami eh, v tejto súvislosti. A začal by som pani Mansula, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len aby sme to objasnili, vy nechcete, aby som hovorila o tom pracovnom dokumente, o solidarite a o tých pra- o legálnych cestách. O tom nemám hovoriť. Prepašte, prišla som neskôr, takže neviem, že či mám vybaviť všetko naraz, alebo k čomu mám teraz vystúpiť. No, tú druhú tému sme už prediskutovali a vás vtedy nahradil kolega. Dúfam, že je to v poriadku. Čiže teraz len k tejto téme, keby ste mohli. Ešte som dnes nevystúpila. a budem sa musieť tej prvej téme vyjadriť, ale teraz sa chcem poďakovať obom hosťom, pánom Hendriksovi a pánom Verhoverom za, je, za ich uh, príspevky, pretože pri príprave tejto správy sme naozaj videli, že uh, zásluhy komerčných plavidel sú často prehliadajú v tejto súvislosti. A myslím si, že je evidentné, že vaša úloha eh, je chválihodná, ale nemôžete nahradzať samozrejme neaktivitu členských štátov v tejto oblasti. A tým sa dostávame k tej celej diskusii o tom, čo môžeme spraviť preto, aby sa eh, opatrenia solidarity efektívne implementovali a aby sme zabezpečili bezpečný a legálny prístup e, osobám, ktoré e, hľadajú e, bezpečnosť a mm, akým spôsobom hľadať a nájsť cesty, ktoré by zabranili takýmto katastrofám ľudia v svojich situáciách, ktorí sa vydávajú na takúto nebezpečnú cestu. Takže e, toto je vec, ktorú musíme riešiť, aby sa nedostali, neboli nutení dostať sa do e, rúk prevádzačov. Každá krajina musí samozrejme e, splniť svoju úlohu. Ten systém musí byť nastavený trvalo. Humanitárne víza, systém humanitárnych víz, toto je dôležitá vec, vzdelávacie víza, zjednodušený prístup pre mladých za účelom štúdia. A tiež musíme riešiť to, ako e, napríklad splnica o dočasnej ochrane, ktorá sa nikdy nevyužila, ako by mohla viesť do, k situácii, kedy sa už nebudú e, znova ozývať e, hlasy na spustenie takéhoto mechanizmu. Takže ešte chcem povedať, že EASO sa dnes ešte nespomínalo, aspoň som to ja nepočula počas svojej prítomnosti, ale zohralo dôležitú úlohu, pokiaľ ide o uplatňovanie legislatívy EÚ v oblasti azylu. To je všetko z mojej strany na teraz. Ďakujem. Ďakujem, Roberta, že si sa obmedzila iba na túto tému. Tie všeobecnejšie body už sme prebrali. Našim hostom chcem povedať toľko, poslanci sa možno budú vyjadrovať aj k nejakým širším témam, alebo prosím, aby ste si e, zapísali tie veci, na ktoré chcete reagovať. Nemusíte reagovať na všetko, ale to kľúčové, na čo reagovať chcete, si prosím poznačte a potom v závere budete mať možnosť zareagovať. Teraz pani Kienge, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem ešte raz poďakovať eh, generálnemu riaditeľovi asociácie eh, lodi, majiteľov lodí a vidíme, že sme mali možnosť vidieť už počas diskusie, e, veľmi zaujímavé diskusie a naozaj sme veľmi radi, že naša diskusia počas posledných mesiacov e, nám umožnila nájsť e, vlastne ďalší priestor pre zlepšovanie toho, tejto oblasti. Ďakujeme takisto aj za podporu, ktorú umožnili vlastne, a podporu, ktorú vytvorili komerčné lode pri zachraňovaní životov na mori. Ako som už hovorila, E, vo predchádzajúcom vystúpení. Ja som chcela počiarknúť predovšetkým to, že som naozaj veľmi rada, že aj oni počiarkli a zdôraznili skutočnosť, že táto aktivita je aktivita záchrany života. Nemôže byť len ponechaná v rukách súkromných firiem. Je to zodpovednosť členských štátov, aby vytvorili nástroje a zabezpečili prostriedky pre realizáciu takýchto operácií a body, ktoré treba zdôrazniť a ktoré boli spomenuté aj v správe, sú tie, ktoré súvisia so vzdelávaním a prípravou osôb, ktoré slúžia na týchto lodiach, aby si uvedomili, aká je tá nebezpečnosť, e, na ktoré, alebo aké sú rizika, na ktoré narážajú. Tak zachránení ako aj záchrancovia potrebujú nevyhnutné kompetencie, zručnosti, ktoré mu umožnia reagovať na takéto situácie a zároveň aj adekvátne prostriedky. Ďalší bod súvisí s koordináciou medzi, medzi európskymi operáciami a zároveň aj e, operáciami komerčného, ich, komerčnej plavby. Je to dôležité tak teraz, ako aj v budúcnosti a treba to počať v našej správe. A e, končím tým, že e, je dôležité, aby sme dlhodobo znižovali e, expozíciu takýchto osôb v zložitých situáciách, aby sme naozaj zabezpečili aj úplnú podporu e, všetkým, ktorí sa angažujú v týchto dobrovoľníckých operáciách a na záchranách na mori aj vďaka našej iniciatívnej správe. Thank you very much, next is, um... Ďakujem pekne. Teraz Cecilia Wikström. Ďakujem. Dovolte mi, aby som vám obom, zástupcom asociácií e, vlastníkov lodí, vyjadrila vďaku a rešpekt za to, čo robíte. Keď zohľadníme to, že tí, ktorí zachraňujú tých vnúdzi, že na to nemajú potrebný výcvik, že nemajú skúsenosti, že sú traumatizovaní, ale váš príspevok naozaj dobrým príkladom, pre mnohé z našich členských štátov, ktoré sa zdráhajú dostať svojich zodpovedností a svoje povinnosti, poskytnúť lode, ľudské zdroje a otvoriť svoje hranice, hranice na humanitárnu záchranu a presídlenie ľudí, ktorí to potrebujú, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu. Naozaj je tu mnoho, čo by sa dalo povedať, ale myslím si, že v mene mnohých, ktorí už miestnosť opustili, eh, by som vám rada teraz vyjadila naozaj našu veľkú vďaku, náš rešpekt za tú naozaj ústyhodnú prácu, ktorú v Stredozemnom mori odvádzate. No a Norsko, vy ste zástupcom Norska, veď predsa ste ani členom EÚ. Veď to je až groteskné, že tie európske humanitárne potreby eh, takýmto spôsobom naplňate. Keď sme boli jednou krajinou a niekedy by som si želala, aby sme ňou ešte stále boli. Takže keď ste prišli podeliť sa s nami o vaše skúsenosti a prosím, pracujte ďalej. Môžete naozaj byť vzorom pre naozaj mnohých v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Cecilia, áno, ale to bolo veľmi, veľmi dávno. A vtedy ste boli ešte vikingovia. Anyway, okay. Uh, next, um, Mrs. Woodenberg. Mm, teraz pani Woodenberg, nech sa páči. Tak sa ok, tak. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pánovi Henriksenovi. Bolo veľmi zaujímavé si vás vypočuť. Pozrieť si video. Mám otázku na vás Totižto ide o také veci ako napríklad personál na lodiach, akým spôsobom oni pristupujú k ľuďom v takejto krízovej situácii. Dôležité zabezpečiť eh, aspoň krízovú pomoc týmto ľuďom. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, totižto personál nemôže byť konfrontovaný s takou situáciou, je tam možno množstvo mŕtvych ľudí alebo chorých, jednoducho nemáme na to potrebné školenie a výcvik, no toto musíme tiež zohľadniť. No a potom Hovorí sa o tom, že tento fenomén zvyšil v posledných rokoch a vidíme, že vlastne sa tu strojnásobili prostriedky vynaložené práve pre vyhľadávanie a záchranu. No a chcem sa spýtať, ako by sa podľa vás malo postupovať? Malo by sa to ešte raz trojnásobiť, aby sa zvládala táto situácia, aby ste vy neboli konfrontovaní s takouto veľkou záťažou, lebo tá záťaž pre vás je čoraz väčšia. To znamená, že čo si podľa vášho názoru vyžaduje táto situácia, koľko finančných prostriedkov mala vynaložiť EÚ. No a potom ešte ďalšia vec. Jednoducho, myslím si, že asi niekedy ste konfrontovaní s veľkým tlakom, tak povedz, hlavnej sezóny, že musíte zmeniť aj vaše stanovené trasy e, práve z týchto dôvodov. No a potom ďalšia vec, pokiaľ ide úroveň OSN, Spomínalo sa aj to, že by sa možno mohol poskytnúť súhlas alebo nie, pokiaľ ide o e, zničenie takýchto malých člnov, kde by sa vlastne zničil tieto člny, aby vlastne to nemali nastúpiť ľudia. Toto je veľmi zložitá otázka, to sú moje otázky na vás. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať našim tlmočníkom. Chcem sa spýtať, či by ste nám poskytli pár minút dispozícii. Vopred ďakujem pekne za vašu spoluprácu. A teraz Cornelia Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne, iba stručne by som chcela zareagovať. V mene našej politickej skupiny Lavice by som sa chcela vám poďakovať. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste e, túto vďaku povedali vašim kolegyňam, kolegom, ktorí pôsobia priamo v teréne Myslím si, že vy ste podstatne ďalej, pokiaľ ide vaše nasadenie a pôsobenie ako úroveň rady. Tam, kde to nedospelo k žiadnym výsledkom, mohli ste to aj vy zažiť a žiaľ, tie výsledky skutočne nie sú hmatateľné. Chcem sa spýtať, dostávate za to nejakú kompenzáciu, preto sú to obchodné lode, sú na to, aby prevážali obchodný tovar a nie pre všetkým prvným na to, aby ste vlastne zachraňovali životy v takej, takomto rozsahu. Chcem sa spýtať, sú tam nejaké finančné kompenzácie, ako sa pristúpe k susedným štátom, tam kam sa dostanú potom tí utečenci. No a potom ešte, pokiaľ ide o ten program, ktorý ste nasmerovali na nás, by som chcel ešte doplniť jeden bod. Myslím si, že mnohé body by sa dali využiť, ak by vlastne sa vytvorili legálne cesty do EÚ, pokiaľ ide o ľudí, ktorí utekajú pred eh, ehm, vojnami a občianskými vojnami, humanitárne víza. Myslím si, že to by bolo veľmi prospešné, potom by nemuseli ľudia absolvovať takúto veľmi zložitú cestu, legálne by mohli vycestovať EU. Ďakujem pekne. Mr. Girek. Ďakujem pekne, teraz pán Girek. E, dziękuję bardzo, dziękuję za e, prezentację panów, za wszystkich. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne aj našim rečníkom za poskytnuté informácie. Mňa veľmi zaujali tie prípady za agresívneho zaobchádzania, s ktorým boli konfrontovaní námorníci Totižto hovorilo sa to aj problematiku, napríklad e, keď bolo nevyhnutné, aby ozbrojené zložky sprevádzali nejakú loď. Toto sú skutočne veľmi vážne prípady, o ktorých musíme hovoriť a možno by ste nám mohli povedať viac informácií. Ďakujem pekne za vašu stručnosť. Áno, Gomez, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste nám poskytli dôkazy o tom, že skutočne by sa malo zvýšiť úsilie strany EÚ, pokiaľ ide mobilizáciu všetkých prostriedkov na to, aby sa zachraňovali životy. Je to naša povinnosť. Chcel by som sa vás spýtať, akým spôsobom vy vnímate to, že EÚ v tomto kontexte vlastne zahájila misiu SBOP voči pirátstvu to bolo síce také sa pôsobilo v Indickom oceáne, ale prečo sa vlastne nevytvorí takáto misia za účelom záchrany života v prvom rade, ale ide tu vlastne o e, kroky, ktoré sa majú týkať boja proti pašerákom a prevádzačom. Myslím si, že toto je skutočne tragická, premeškaná príležitosť, aby sa využilo námorníctvo štátov EÚ, aby sa prepojilo a aby poslúžilo tejto povinnosti, ktorá je najdôležitejšia záchrana životov. No a hovorím o, to preto, o tom preto, lebo pokiaľ ide o rozhodnutie rady, samozrejme takáto misia bude musieť zachraňovať životy, ide tu aj o námorné právo a táto misia predsa by sa tým mala zapodievať. Chcem sa spýtať, ale nie je to skutočne premrhaná príležitosť, aby sme preukázali to, že pokiaľ ide o mm, no, ozbrojené zložky a námornictvo EÚ práve mali poslúžiť takémuto veľmi dôležitému cieľu, pokiaľ ide o záchranu života v oblasti Červeného mora. Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte položiť otázku. Stručne, totižto v rámci diskusí s Frontexom hovorili sme o Mare Nostrum, hovorili sme o tom, akú úlohu môžu zohrávať takéto súkromné lode. Máte určité indície o tom, že vlastne keď, keď je nejaká loď v ohrození, ako sa postupuje, keď sa vypnú, vypne tá signalizácia. My si veľmi ceníme vaše úsilie, keď zachraňujete životy. Mohli by ste nejako popísať, ako vlastne sa pristupuje, keď takáto loď v krizovej situácii vypnú sa teda signály. Mohli by ste nám o tom povedať, ako vy sa pozeráte na túto vec? Potrebujeme pochopiť, ako to vlastne je a získať viac informácií, aby sme mali celkový prehľad o situácii. No a potom ešte pani Mejer. Dank u, voorzitter, en dank ook aan de gasten. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ďakujem pekne pre všetkým našim rečníkom, za to, že ste prišli medzi nás. Mám pár konkrétnych otázok a síce chcem sa spýtať, že pokiaľ ide o posádku, akým spôsobom sú pripravení, pripravené tie posádky na takéto záchranné vyhľadávacie operácie, aké, aké rady môžete poskytnúť, aké informácie. A potom ide aj o to, že do akej miery vlastníci lodí môžu chrániť vlastne svoju posádku pred rizikami na mori, samozrejme napríklad aj pred hrozbou teroristov. A potom samozrejme otázka nákladov, už sa o tom hovorilo. Ide tu o náklady na palivo, ide tu o to, že jednoducho neskoro sa doručí prepravovaný náklad. E, aké sú tieto vplyvy na náklady? Ďakujem pekne, Suraja Post, nech sa páči. Ďakujem pekne, Klod, za slovo. A prejdem do švedčiny. Chcela som sa vlastne vyjadriť v rámci predchádzajúceho kola diskusie. No, je tu ešte aj predsedníctvo, chcem využiť tú príležitosť. Najprv sa chcem poďakovať a skutočne vyjadriť vám rešpekt. Áno, vy e, vykonávate e, tieto činnosti, tieto operácie v rámci EÚ. Žiaľ je tu veľmi silná populistická vlna, pravicová radikálna vlna, preto je dôležité mať solidárnu spoluprácu, sa pre všetkým na to zamerať. Potom aj tu v Európskom parlamente sú mnohé, mnohí zástupcovia euroskeptických síl. Ja by som chcela apelovať aj na Kristinu Wimberg. Ako sa cítite, keď ste si pozrieť toto video? Stále ešte môžete hovoriť o vrahoch, e, satanských vrahoch. E, to je skutočne hanebné. Toto ma veľmi znepokojuje, totižto e, že Rada 25. a 26. v rámci svojich záverov hovorila o tom, že Frontex má hovoriť členským štátom, pokiaľ ide o návrat utečencov do krajiny pôvodu. Myslím si, že to je absolútne nevhodný vývoj, pokiaľ je úlohu Frontexu. Je tam alokovaný rozpočet, ten má slúžiť na vyhľadávanie a záchranu ľudí a zároveň si myslím, že e, je to potom tendencia mať zoznam bezpečných krajín a ak e, sa bude takto k tomu pristupovať, tak jednoducho bude sa podkopovať azylové konanie a to je v zásade všetko, čo som chcela povedať. Pevne verím, že mi aspoň čiastočne odpovedáte moje otázky. Chcem sa vám ešte raz poďakovať za to, že takto zachraňujete ľudí. Chápem, že je to pre vás zložité. A myslím si, že my ako parlament budeme naďalej vyvíjať tlak na riešenie tejto oblasti. To, um, Mr. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo našim hosťom, pánovi Verhovenovi a pánovi Hendriksenovi. Boli to položené viaceré otázky. otázky. A Viem, že nemáme veľa času v dispozícii. Poprosím vás, aby ste aspoň stručne zareagovali na tie kľúčové otázky. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na niektoré otázky a potom Patrik môže doplniť tie informácie. Pokiaľ ide o školenie posádok, eh, tak to, toto zabezpečujú vlastne tie lodiarské spoločnosti, aj pokiaľ je vybavenie lode. My sme vypracovali určité úsmenie, ktoré sa týkajú toho, ako byť pripravený, keď nastane takáto situácia, keď ste konfrontovaní s eh, takýmito situáciami. Sú to veľmi praktické pokyny, jednoducho eh, sú tam ochranné pomôcky, uniformy, ktoré si musia oblieť členové posádky. Ide o to, akým spôsobom zorganizovať vlastne postup na palube lebo vlastne zrazu obchodná loď sa mení, tak povedzme, plávajúci e, utečenský tábor a častokrát je to veľmi zložitá situácia, sú tam malé deti, ženy, sú tam sa na hygienické, sanitárne otázky, zabezpečiť dostatok vody. No, aby sme v tejto súvislosti vypracovali usmernenia. Máme tam aj určitú službu, ktorá reaguje na mimoriadnú situáciu do 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Potom máme k dispozícii aj psychiatrov, ktorí sa zaberajú e, traumami, ktoré vznikajú v takéto situácii. Jednoducho môžu to byť veľmi zložité situácie, ťažké depresie, keď jednoducho je vyhľadávaciu e, činnosť a príjete neskôr a sú tam ľudia vo vode pre všetkým deti, to je skutočne veľmi zložité pre členov posádky. Čo sa bude považovať za dostačujúce? Pokiaľ ide o navýšenie prostriedkov zo strany EÚ, to vítame. Zároveň vidíme, že pokiaľ ide o počet zachránených osôb, zachránených eh, komerčnými ľuďami, zostáva zhruba na rovnakej úrovni. My očakávame ale, že bude výrazne raz počet migrantov v najbližších mesiacoch, jednoducho preto, lebo teraz tak povedz spokojná časť roka za nami, teraz príde vlastne tá hlavná sezóna a doteraz v tomto roku UNHCR odhadli, že tu bude nárast o viac ako 80 Potom tu bola otázka, či budeme požadovať nejaké kompenzácie za túto, záchr- túto záchranu. Naša odpoveď na túto otázku je nie, nechceme mať nejaké kompenzácie, nebudeme ich požadovať. My to považujeme za morálnu a humanitárnu povinnosť, ako aj náš právny záväzok, a zároveň nechceme, aby toto sa zohľadnilo alebo posudilo za vlastne permanentné riešenie a záchranných roz- mm, operácií, kde by sa to vlastne platilo z verejných rozpočtov. Áno, boli aj také určité útoky, nastali situácie, kde bola ohrozovaná naša posádka e, zbraňami ktoré mali vlastne na tí, tí prevádzači a pašeráci na tých e, lodiach, takže takáto situácia nastala. Myslím, že som odpovedal viacej otázky, teraz Patrik, nech sa páči. Ďakujem pekne, stručne ešte tri doplňujúce body keď hovoríme o tom, o čom hovorili spoluspravodajcovi, ako môžeme zlepšiť koordináciu a spoluprácu pre všetkým s Frontexom, tritónom a Poseidonom, myslím si, je veľmi dôležité, aby sme mali efektívne postupy vyloďovania. Čo sa týka iných, eh, to sa týka z lode na loďu, ale z lode na loď, ale aj na pevninu. To je veľmi dôležité aj z operačného hľadiska. Je dôležité, aby sme účinne spolupracovali s operáciou Triton. A to isté, čo sa týka aj otázky ochrany seba samého a zároveň toho porovnania s pirátstvom Myslím si, že tu sa naozaj venujeme dvom úplne odlišným situáciám v takéto situácie. Brať e, na palubu ozbrojených ľudí, e, to sa naozaj aj dialo e, v prípade Somálska, ale nemyslíme si, že to zlepší situáciu a dokonca to môže situáciu ešte viac horšiť, lebo zaoberáme sa s ľuďmi, ktorí sú z organizovaného zločinu, neboja sa strieľať naspäť a môžeme tým viac životov ohroziť, než by sme niečomu pomohli. Čo sa týka otázky kompenzácií, súhlasím s tým, čo hovoril Stule. Máme tu samozrejme konkrétne čísla, ale nechceme ja len zdôrazňovať stále to, že sme tu, že ale nechceme, aby to vyzeralo, že sme tu pre kompenzácie. Tie čísla sa môžu líšiť, lebo tie lode môžu byť eh, vlastne odklonené na krátke obdobie alebo dlhšie obdobie. Ťažko sa to vlastne vyčísluje, aká je konkrétne, konkrétne údaj. Čo sa týka tej delikátnej otázky, eh, pán predseda, ktoré ste spomínali ohľadom vypnutia toho eh, núdzového signálu na moriach, my nevieme, či sa takéto niečo deje. Ak sa takéto niečo deje, je to nelegálne, malo by to byť nahlásené a nemali by sme zabúdať aj na to, že pre mnoho lodí e, v danej oblasti to je veľmi ťažké sa vyhnúť takémuto signálu. Veľmi veľa lodí sú aktívne, máte tam vlastne povedzme ten eh, tok alebo ten mm, vlastne kanál, ktorý ide cez Suezký kanál z ďalekého východu, je tam veľmi intenzívna preprava. Máte tam vlastne lode, ktoré pracujú aj na eh, vlastne primorských operáciách pri rybískom eh, pobreží. Ťažko sa také situácii vyhnúť. A ak by sa k takémuto, také situácii dialo, alebo niekto by cieľene sa vyhol takémuto signálu, tak sme profesionálna organizácia, konali by sme a očakávame, že by sa podobne zachovali naši členovia. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že aj v mene poslancov vám môžem poďakovať. Vážime si veľmi profesionálne a jednoznačné odpovede, aj odpovede na tieto otázky, ktoré boli postihnuté. Za to chceme poďakovať a ďakujeme spravodajcom. Nebolo to vysielané. A pardon, bolo to vysielané, takže vaše odpovede videlo veľa širšie publikum. A kolegovia, ďakujem vám všetkým, najmä tým, čo ste dostali až do konca. Veľmi si to vážime. To je koniec stretnutia. Vážení kolegovia, je tu niečo v rámci budú programu rôzne? Nie. Tak ďalšie stretnutie bude 15. júla a 16. júla.